Takže po drobnom výpadku na slovenskom kanáli tlmočníci pokračujú. Takže ja predpokladám, že pán Balstes bude nahradený pánom Frontem. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako ste správne povedali, hovorím menom Barta Stása ja prečítam text, ktorý si on pripravil. Dnes do obeda budeme hovoriť o dvoch... E, čo, čo mi hovoríš? Ja, akože chceš semka, OK. Dvoch uh, uh, geneticky modifikovaných potravinách. Uh, čo, niektoré členské štáty boli veľmi kritické, najmä z dôvodu nedostatočných informácií o fenotypickom hodnotení a toxikológii, ako aj o... Čiže e, ty to máš len odpojené, Kristýna, kam ty ideš? Alebo... Čo? Nie? Ale mikrofón sa dá odpojiť? Neviem, a to je jedno. No, dobre. Tak za, zavolaj technika aj tak. Sa... No tak vyskúšam. Vyskúšam Teraz? A, my máme stanovisko aj od stáleho výboru, aj od odvolacieho výboru, e, čo znamená, že nebola kvalifikovaná väčšina v prospech e, povolenia. Pre obidva typy soje nezávislé štúdie e, vykázali, že vyhodnotenie EPSA nie je, nie je dostatočné v súčasnej podobe, pretože neobjasňuje určité neistoty, osobitne z hľadiska ľudského zdravia a reprodukčného zdravia. Toto sú Um, ehm, typy soje tolerantné, e, odolné voči trom, e, herbicidom, e, glyfosátu 2,4-D a izosuflaxátu glyfosanátu pre FG72. Možno Test, test, test, počuješ? La questione sulla cancerogenità del glifosato rimane in sospeso, nonostante le opinioni... Takže tieto chemikálie sú prítomné, ale karcinogenosť výrobkov zatiaľ nie je dostatočne um, známa. V roku 2013 eh, Sveta, Svetová zdravotnícká organizácia glyfozát eh, charakterizovala ako látku toxickú pre ľudské zdravie a E, súkromné štúdie poukazujú na 2,4D e, ako látku, ktorá by mohla ohroziť vývoj embria. Jedna vec, ktorá sa týka nás, je e, možnosť, že by táto látka mohla byť endokrinným disruptorom pre izosax flutol, Tam takisto ide o látku, ktorá sa považuje za karcinogénu pre ľudské zdravie. Pre nás nie je možné teda vyhlásiť, že tieto e, e, odrody soje sú vhodné pre ľudskú spotrebu a tieto výhrady by sme ako poslanci mali e, jasne vyjadriť vzhľadom k obavám, e, ktoré vyjadril predseda Juncker ohľadom geneticky modifikovaných plodín. Máme istú zodpovednosť a e, túto zodpovednosť by sme radi e, uplatnili a chceli by sme, aby výbor pozastavil akékoľvek na veci rozhodnutia, až kým nebude schválené povolenie. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Boylen, ale nahradila ju pani Hazenkamp. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Um, väčšinu vecí už spomenul pána Frante. Ja si myslím, že je dôležité zdôrazniť eh, to, že návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie nie je v súlade s právom únie, nie je eh, kompatibilný ani s cieľom nariadenia ktorý je v súlade s, so základnými princípmi zabezpečiť e, vysokú mieru ochrany ľudského zdravia a života, takisto zdravia a života zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a takisto, a e, takisto ochrany spotrebiteľov. A hlavným dôvodom, pre ktorý vznášame výhradu, je práve glyfozát, pretože glyfozát už bol klasifikovaný ako potenciálne, potenciálne karcinogénna látka pre ľudí a to v marci 2015 e, išlo vtedy o rozhodnutie alebo záver e, e, agentúry pre rakovinu VHO a tento kmeň soje, o ktorom hovoríme, je práve nahnutý tak, aby bol e, odolný voči glyfozátu. No a v situácii, kde e, glyfozátu vyprší koncom tohto roka povolenie a viacerí v členských štátoch už e, vyhlásili, že moji teda priatelia v rôznych členských štátoch vyhlásili, že nebudú hlasovať za obnovenie povolenia pre túto látku, je rizikové schvalovať soju, ktorá E, by vyžadovala použitie tohto pesticídu. Ďalej, k rozhodnutiam o povolovaní komisia ich e, schváluje bez toho, aby si vyžiadala kvalifikovanú väčšinu v členských štátoch. A toto um, by malo byť skôr výnimočné než pravidelné e, takýmto spôsobom rozhodovať o povoleniach. A týmto komisia nepreukazuje dostatočnú demokraciu vo svojom rozhodovaní. A vždy, keď výbor Envy um, a plénum Európskeho parlamentu vyhlási, že proces, ktorým komisia schvalovala povolenia, nebol dobrý, komisia by sa z toho mala poučiť a vykonávacie rozhodnutia by mali byť eh, príslušne prispôsobené. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Evi. Ďakujem veľmi pekne, hoci som požiadala o slovo. Ja e, by som chcela poďakovať kolegom, ktorí e, prehovorili predo mňou, pretože vyjadrili všetky tie výhrady, ktoré máme aj my. A um, aj my by sme chceli e, vyjadriť výhradu proti týmto proti tomuto vykonávaciemu rozhodnutiu komisie, podobne ako pri iných geneticky modifikovaných plodinách. My by sme chceli požiadať komisiu, či bude znova, alebo čo má plány znova predložiť e, návrh alebo návrhy, voči ktorým členské štáty protestovali. Ehm, a chceli by sme tiež požiadať, aby ste v tomto prípade zvážili zmenu komitologických pravidel. Teraz ehm, vieme, že zmena ku ktorej došlo aj na výbore pre e, zdravie a životné podmienky zvierat a zdravie rastlín, e, že tam došlo k zmene a pracuje sa, alebo spolupracuje sa s technickým výborom, s, odborníkom, teda s odborníkmi, pokiaľ nedôjde k ku kvalifikovanej väčšine, k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Na tomto technickom výbore komisia by nemala e, pristúpiť k schváleniu povolenia. Takže Chceme, chceme zistiť, či je možné celý tento proces demokratizovať, pretože hovoríme o povolovaní geneticky modifikovaných plodín a to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, pán Baláš tu nie. Takže prejdeme k oponentom, respektíve tieňovým spravodajcom. Pardon, bola som príliš rýchla, ste tu, takže máte slovo. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja vystupujem v mene skupiny SAD. Áno, sme teraz v situácii, kedy už ani nevieme, čo povedať. Šesť skupín, ktoré podpísali túto námietku, dospeli k záveru, že je tu veľký problém. My sme zastupcovia európskeho ľudu, ja som proeurópan a keď sa vrátim domov a ľudia mi hovoria, no čo tá tvoja Európa, ty hovoríš, že máme ju podporovať, ale ona schváluje pestovanie soje, ktorá je geneticky modifikovaná, to je prvý problém. A ešte je rezistentná na glyfozát, hoci je tu momentálne obrovská polemika práve okolo glyfozátu a je tu možná korelácia medzi glyfozátom a závažnými chorobami. Je tu diskusia medzi členskými štátmi, naozaj veľmi živá diskusia. Takže ako je to s rakovinou spôsobenou environmentálnymi faktormi? Neustále narastá počet nových prípadov a ako teda aj životné prostredie chrániť. Komisia naďalej e, pracuje, ako by sa nič nedialo. My sme tu námietky schválili opakovanie, opakovanie, ale veci sa nemenia. Čiže zmeniť postup, kolegyne, kolegovia, položme si otázku, odkedy už od začiatku funkčného obdobia e, na komisiu útočíme, pokiaľ o túto tému a nič sa nepohlo, nič sa nepohlo. Takže áno, zmeniť postup, aby demokracia čo je naše základné pravidlo, aby naozaj demokracia mohla efektívne fungovať. A potom je potrebné zakázať, zakázať takýto druh produktov, ktoré môžu ohrozovať zdravie. Ja by som bol nerád, keby o 30 rokov moje deti alebo vnúci mi vyčítali, že som hlasoval za takéto produkty, ktoré sú rezistentné voči glyfosátu. A ja dúfam, že každý si dnes uvedomuje, akú máme zodpovednosť v tejto súvislosti. Ďakujem. Okay, thank you. So now the shadows uh, for Uh, Mr. Filner. spravodajci pán Gizeke. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia, Kristof Fielner tu dnes nemôže byť, takže ma požiadala, aby som e, vyjadril nejaké pripomienky k týmto výhradám týkajúcim sa geneticky modifikovanej soje. EFSO schválilo tieto dve soje vo vedeckých e, vyjadreniach, ktoré boli schválené vo februári a marci 2017. Tu nejde o tieto, dve, tieto dva druhy geneticky modifikovanej soje. E, panel, vedecký panel e, dospel k záveru, že tieto soje sú tak bezpečné ako všetky ostatné, podobné e, z hľadiska životného prostredia. V roku 2015, od roku 2015 bolo predložených viac ako 20 výhrad k schvalovaciemu procesu Avšak komisia neprekročila svoj mandát, ktorý je daný v základnom nariadení. A my v parlamente sme sa tiež e, dohodli na nariadení, ktoré komisia dodržiava. EFSA by mala vykonávať vedecké hodnotenie, ktoré máme k dispozícii. A pokiaľ EFSA príde k záveru, že produkt, geneticky modifikovaný produkt je bezpečný, mali by sme dôverovať e, takémuto vedeckému stanovisku. Nie je seriózne snažiť sa zablokovať eh, každé schvalovanie geneticky modifikovaných produktov cez nejaké zadné vrátka a eh, sabotovať celý proces týmito pravidelnými eh, výhradami, takže ja, ja, ja myslím, že by sme mali hlasovať proti ním. Ďakujem veľmi pekne, pani Görling. Ďakujem veľmi pekne. My sa znova nachádzame vo výbore v situácii, kde hovoríme o výhradách voči vykonávaciemu aktu. E, počuli sme, že predkladateľe hovoria, že to nemá právny základ a že sa tu deje niečo mimo našej pôsobnosti a napriek tomu to znova robíme. Systém implementačných aktov, vykonávacích aktov je teda niečím, s čím môžeme nesúhlasiť, môžeme nad tým plakať, ale je to tak, ten, ten systém tak funguje a mali by sme ho zmeniť, ak chceme. A ak e, by sa ten systém zmenil, zmenil a našou výhradou by sme zastavili to povolovanie, tak e, prečo nie? Tak to urobme. Lebo ak máte pocit, že e, hovoríte rečo Európanov, chcete niečo zastaviť, tak e, je veľmi ťažké e, hlasovať proti vedeckému stanovisku, keď viete, že váš hlas nemá, nemá žiadnu váhu. E, pravidlá, ktoré sa týkajú povolovania GMO v Európe, sú jedny z najprísnejších na svete. E, tento proces je robustný a vyžaduje vstupy od mnohých e, odborníkov. Je to mnoho prísnejšie než pri konvenčne pestovaných plodinách a 17 členských štátov využilo právomoci, ktoré im dával Európsky parlament a rozhodli sa, teda v 17 členských štátoch sa rozhodli, že nebudú podporovať pestovanie GMO plodín a Um, bolo by neférové, keby tieto členské štáty sa snažili zablokovať e, používanie geneticky modifikovaných plodín pre tých, ktorí ich považujú za bezpečné, tak ako aj vecia. E, my v júli sme rokovali o podobnej záležitosti, vtedy sa to týkalo e, krmiva alebo krmíju a parlament vtedy nevyužil tú možnosť a nepovedal členským štátom, že sa môžu rozhodnúť, či budú alebo nebudú dovážať krmivo. Bolo by to príliš komplikované a to kvôli tomu, lebo nemáme v Európskej únii dosť krmív, takže ich bohužiaľ musíme dovážať také či onaké. Mm, podľa niektorých ohľadov až 72% všetkého krmiva pre zvieratá musíme dovážať. Nie sme v tomto sebestační. Takže a vzhľadom k tomu, ako sa to vyvíja, tak pravdepodobne nikdy nedosiahneme na túto sebestačnosť, pretože sú tu kampane na eh, boj proti, alebo kampane bojujúce proti pesticídom, ktoré nám zabráňa produkovať dostatok krmiu. A ďalej sú tu kampane za zákaz glyfozátu a ostatných látok. Toto všetko eh, znemožňuje polnospodárom pestovať dostatok krmiu a eh, v tomto prípade hovorím o veľmi dôležitom krmive a domnievam sa, že v tomto prípade je tu veľmi nebezpečná dogma. Jednoducho konvenčné polnohospodárstvo nemá, e, nemá v tomto priestor, ak chceme pokračovať takýmto intenzívnym spôsobom a navyše sa tu ignoruje vedecký konsenzus. Um, predstavte si, alebo teraz pripom, pripomeňme si, čo sa deje e, v, vo svete klimatických zmien, kde ľudia, ktorí popierajú vedecký konsenzus, ako sa na nich pozera, že? Tak e, Nikto nehovorí, že vy musíte tie potraviny jesť, že váš štát ich musí pestovať. Nemá, máte právo to nerobiť, ale, ale nenariadujte ostatným. A ja nechápem, ako pri absolútne neexistujúcom vedeckom základe, kedy tie dôvody sú čiste ideologické, niekto bude tvrdiť, že to treba zakázať plošňa. E, ďalej výhrady e, voči glyfosátu, ako sa hovorí, že to je zatiaľ také neisté. Nie je to vôbec neisté, podobne ako ostatné produkty na ochranu rastlín. Toto sú produkty, ktoré musia byť pravidelne pravidelne um, schval- znova schvalované, opätovne schvalované a glyfosádu síce vyprší schválenie, ale to je len, to je len termín, ktorý sa môže predložiť, bude sa, budú sa znova skúmať jeho účinky. Je to rutina vec, jednoducho to sa deje pri každej látke. Takže glyfosát nie je, nie je niekde vo váku, e, nie je jednonohou v hrobe, tak povediac, ale a ja by som chcela, aby sme zodpovedne stáli za svojimi slovami, pretože ak, ak zakážeme dovoz geneticky modifikovanej soje, nebudeme mať dosť krmy pre zvieratá, z toho budete musieť potom si odvodiť ďalšie dôsledky, za ktoré sa budete musieť odpovedať. Ďakujem pani Gerling za komisiu, pán Bernd. Thank you very much, Madam Chair. And, uh... Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za to, že ste dali komisii reagovať na tieto dva návrhy uznesení. Chcem sa v prvom rade ospravedlniť za kolegyňu Šantal Bruči, ktorá tu dnes nemôže byť. Vždy. Ja chcem povedať, že e, k týmto dvom žiadostiam, e, k schváleniu soje, teda týchto dvoch druhov soje e, pre krmivo, alebo teda soje pestované na krmivo, tu nejde o povolenie na pestovanie. Pani Gerling to povedala veľmi správne. Komisia vykonala všetky kroky, ktoré e, vie vyplývajú z legislatívy o GMO. EFSA navyše realizovala veľmi dôsledné e, posúdenie rizik pri obidvoch e, druhoch soje a prihľadala na všetky možné negatívne dôsledky na ľudské zdravie ako životné prostredie. Členské štáty sa vyjadrili k tomuto posúdeniu rizik, EFSA reagovala na všetky pripomienky bolo aj zasadnutie stáleho výboru. Žiadne pripomienky z, zo strany členských štátov e, nenamietali proti tomuto kladnému stanovisku EFSA. Verejnosť sa tiež malo možnosť, e, mala možnosť vyjadriť. EFSA na tieto verejné pripomienky reagovala, avšak e, neboli prinesené žiadne nové informácie, ktoré by nejakým spôsobom zvrátili to pozitívne hodnotenie. Takže na základe tohoto členské e, komisia odporúčila členský šta- členským štátom, že môže tieto e, dva Eh, druhý SOE schváliť. A ako už eh, povedali dva vážení poslancovia, eh, poslanci, rozhodnutie o tom sa hlasovalo v júli 2017, nebola kvalifikovaná väčšina proti. Ehm, a preto celá táto kampaň je pravdepodobne dôsledkom negatívneho vnímania verejnosťou. A na základe E, všetkých týchto skutočností e, v septembri 2017 komisia predložila e, návrh do výboru, ktorý takisto o tomto nerozhodol negatívne. Ďalej, podľa názoru komisie tento politický prístup nie je nejakým spôsobom podkopaný a rozhodnutie pestovať GMO v tretich krajinách je suverénnym rozhodnutím tejto tretej krajiny. Ďalej si treba pripomenúť, že keď dovážame krmivo alebo potraviny z e, tretich krajín, naďalej sa uplatňujú štandardy Európskej únie. A, čo je veľmi dôležité, všetky krajiny, ktoré sú stranami kartagenského protokolu o biobezpečnosti, musia splniť rovnaké, rovnaké štandardy, ale teda musia, e, majú rovnakú mieru ochrany. A, ďalej k cieľom udržateľného rozvoja a prispievaniu k agende pre udržateľný rozvoj a k cieľom udržateľného rozvoja v Európskej únii a k spolupráci, e, rozvoj bez spolupráci s partnermi. Toto je takisto možnosť, ako podporiť všetky tieto ciele. Ďalej, e, prípravky na ochranu rastlín, to už sme spomenuli niekoľkokrát. E, teda, ako pri všetkých geneticky modifikovaných plodinách, to, že tieto Ruisové sú odolné voči určitým látkam. E, to e, nejako e, neprejudikuje, že tie látky by sa tam aj mali objaviť. Jednoducho zbytkové úrovne sú známe a nesmú byť prekročené. Glyfozát nemusí byť použitý a ako povedala pani Gerling, debata o samotnej látke glyfozát ešte stále prebieha a agentúry v Európskej únii EKF sa um, ehm, to aj ju aj berú osoby, alebo teda berú inak, ako povedala pani Hazenkamp. E, takže pokiaľ ide o samotné pestovanie tejto soje, ak táto soja by sa pestovala, tak e, je možné ju postrekovať všetkými herbicídmi, na ktoré je odolná naraz a jednotlivo. No a v tomto EFSA e, preskúmala preskúmala tieto plodiny z hľadiska všetkých týchto látok jednotlivo aj spoločne. A ďalej k povolovaciemu procesu a možnosti jeho revízie by som chcel pripomenúť váženým poslankyňam a poslancom, že komisia predložila návrh, ktorý by umožnil členským štátom, aby obmedzili e, dovozy e, geneticky modifikovaných potravín a krmív na svoje územie. Avšak na nešťastie tento návrh bol zamietnutý Európskym parlamentom. E, my samozrejme budeme rokovať o tomto návrhu s radou a teraz k tomu, čo povedala pani Javi, komisia tiež navrhla e, zmenu pravidel komitologického procesu, ktoré by podľa nás e, mohli dať väčšiu zodpovednosť do rúk členským štátom. O tomto sa momentálne rokuje na Rade a Európskom parlamente, ale predtým, než tento legislatívny proces e, bude uzavretý, uplatňuje sa súčasný postup a komisia ho musí rešpektovať. Takže záverom by som chcel povedať, že komisia nemá žiadny úmysel stiahnuť tieto návrhy na schválenie uvádzanie na trh týchto dvoch sojí, a to na základe naozaj e, vyčerpávajúce vedeckého stanoviska EFSA. obidve tieto, obidva tieto návrhy zodpovedajú e, všetkým postupom, ktoré zavádza legislatíva v oblasti GMO. A záverom by som chcel e, pripomenúť, že právo skrutiny Európskeho parlamentu je obmedzené na to, či návrh ide nad rámec právomoci, ktoré komisii ukladá e, východiskový akt. Komisia sa že nie. Komisia nemusí e, zdôvodňovať e, samotný východiskový akt, teda základnú legislatívu. Avšak dúfam, že tieto vysvetlenia pomôžu reagovať na tú neistotu, ktorá panuje okolo týchto dvoch návrhov. Uh, Ďakujeme pekne. Tým sme uzavreli túto prvú výhradu. Hlasovať sa bude dnes o niečo neskôr. Teraz pokračujeme ďalšou. Týka sa akrylamidu. Spravodajkyňou je pani Köstinger. Dnes ju ale nahradza pán Karas. Nech sa páči, pán Karas, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Rád by som pani Köstinger ospravedlnil. Poprosila teda mňa, aby som stručne na túto tému vystúpil. Ide teda o výhradu voči návrhu komisie týkajúcemu sa kontrolných a redukčných opatrení v súvislosti s akrylamidom a jeho obsahom v potravinách. My všetci sme podľa mňa kompletne rovnakého názoru, teda aspoň dúfam, že všetko, čo je karcinogénne, a tu je preukázaná karcinogénnosť v prípade akrylamidu, teda že môže byť karcinogénny, a teda že je správne, že komisia sa bude usilovať posilniť zdravie našich občanov a znížiť možné rizika. V prípade tejto výhrady Nejde o otázku ochrana áno či nie, pretože nesporná odpoveď je áno, pretože existuje potreba a nevyhnutnosť. Čo nás ale viedlo k tejto výhrade, to je neistota, pokiaľ ide o uplatňovanie nariadenia, jeho implementáciu, pokiaľ ide o dopady kontrol a nadmieru teda neproporcionálne vymenovanie opatrení, ktoré môžu viesť k nadmiere byrokracie v sektore gastronómie. Mnohé rozhovory, ktoré sme viedli aj s komisiou, ukazujú, že komisia sama je toho názoru, že je potrebné pripraviť určité usmernenia, také, kde sa jasne objasní, ako malé a stredné podniky, ako sa ich to týka, mm, čo áno a z čoho sú oslobodené. A naozaj je to potrebné urobiť rýchlo. Teda musíme hovoriť o otázke tých usmernení a dopadov a o nariadení, teda Ak sa to nestane, tak budeme v neistej situácii, v neistej situácii, mm, ktorú privodí teda vlastne európska úroveň na tie nižšie. Takže je potrebné mať napríklad e, kritéria v prípade hranok, hranoliek, e, teda ich e, čistenia, namáčania, teda mm, spracovania zemiakov na tieto účely a tak ďalej. Napríklad v Rakúsku v gastronomii máme naozaj kvalifikovaných kuchárov. To sú ľudia, ktorí nesú zodpovednosť a sú aj náležite kvalifikovaní. A máme aj veľmi prísnu potravinovú policiu. No a práve preto sme predložili takúto výhradu, aby sme posilnili Mm, alebo takto rešpektovali zodpovednosť jednotlivých firiem, aby to nariadenie sa naozaj um, realizovalo a aby sa nadmerne nezaťažila gastronomia a teda malé a stredné podniky, ktoré v tomto sektore pôsobia. Teda určité výnimky pre malé a stredné podniky by mali v tej súvislosti vzniknúť. A ešte raz chcem povedať, že ide o zverejnené odporúčanie Európskej komisie z roku 2013, Držíme sa plne tohto dokumentu a už vtedy prešlo mm, o text, ktorý priniesol zlepšenie, ale ešte stále nemáme dostatočnú osvetovú kampaň, dostatočnú informovanosť. Čiže nejde o to, že máme niečo urobiť, ale ide o to, že sa chceme znova pozhovárať o tom, či by sa nedalo e, na tom či inom mieste veci pre malé a stredné podniky zjednodušiť, teda zaviesť určité výnimky, tak aby vznikla právna istota, aby sme teda dali komisii príležitosť hovoriť o tých usmerneniach a takto reagovať na obavy sektora gastronómie a malých a stredných podnikov predtým, než to celé uzavrieme, ako takú mačku vo vreci príjmeme. E, takže e, na základe uvedeného v záujme malých a stredných podnikov vyzývam k úprave, ktorá v praxi obstojí a preto vás poprosím, aby ste podporili návrh kolegyne Köstinger. Ďakujem pekne za podporu mojej skupiny pre tento návrh. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz pani Milach. Pani predsednička, ďakujem pekne. Pred prestávkou v médiách v Nemecku sa veľa hovorilo o tom, že už chce aj hranolky Európska únia regulovať. Dostali sme aj mnohé listy, ombudsman, e, taktiež e, my e, ako poslanci, myslím, že kolegyne a kolegovia sú v podobnej situácii. No a keď sa pozrieme na tieto opatrenia ktoré ste zakrýlami domy, ja chápem tie obavy, Áno, tradičné produkty je potrebné označovať, e, dôležité je e, urobiť určité zmeny na ochranu malých a stredných podnikov, e, naozaj, aby nemuseli splňať nadmieru podmienok a predpisov. Ja som sa naozaj veľmi snažila za posledné týždne, hovorila som so mnohými, vrátane teda postihnutého sektora. No a um, pre mňa vznikol veľmi jednoznačný obraz po vylepšení v rámci pripomienkovania navrhované opatrenia povedú k lepšej ochrane spotrebiteľa, bez toho, že by firmy museli meniť svoje produkty, bez toho, že by uh, museli splňať uh, nadmieru byrokratických požiadaviek, podpora rôznych zájmových skupín pre návrh komisie je v Nemecku naozaj široká, takže ja som odporúčila mojej skupine túto výhradu zamietnúť. Napriek tomu je to vec, ktorou sa stále zaoberám, netajím to, pretože podpora verejnosti zatiaľ chýba. Áno, musíme sa spýtať, čo v komunikácii nerobíme dobre, čo teda v komunikácii nevychádza, alebo si to debaty o, o zakrivení uhoriek a o žiarovkách. Z toho sme sa to už mohli dosť ponaučiť, nepodarilo sa, preto si myslím, že toto je naozaj jasný prípad zlepšenia ochrany spotrebiteľa bez vyššej byrokracie, čiže my túto výhradu nepodporíme. Ďakujem pekne, pán Taylor. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ďakujem pekne. Ja som si vypočul náhradníka pani Köstinger a musím povedať, že to nie je ten talent rakúskych kuchárov, mm, kde by sme mali pochybnosti. Nie ide o kvalitu a rizika spojené s potravinami, ktoré môžu možno aj omylom vyprodukovať. Takže v prvom rade chcem povedať, že táto výhrada aby sa hlasovanie hlasovalo neskôr o tejto výhrade. E, myslím, že na to nie sú žiadne dôvody. Nepotrebujeme to posunúť na neskôr. My tiež budeme hlasovať proti tejto výhrade a to z uvedených dôvodov alebo dôvodov. V roku 2015 EFSA prijala, na, prijala stanovisko, kde sa potvrdili predchádzajúce vyhodnotenia, teda že akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko e, vzniku rakoviny. Týka sa to spotrebiteľov rôznych vekových skupín. No a pokiaľ ide o súčasné vystavenie v potravinách akrylamidu e, v rôznych vekových skupinách, tak naozaj vidíme, že je tu určitá obava v súvislosti s možnou karcinogenitou. Európska komisia sa konečne aktivizovala, um, akceptovala toto zdravotné riziko a v júli členské štáty pre, odhlasovali nariadenie, podľa ktorého by producenti museli znižiť obsah akrylamidu vo svojich produktoch. E, všetci, teda či už to reštaurácie, e, rýchlo občerstvenia normálne alebo pekárne, musia zabezpečiť, aby akrylamid, teda úrovne akrylamidu v ich potravinách, boli pod referenčnou hodnotou, ktorá je v tomto akte stanovená. Čiže Ide o limity, ktoré nie sú až také prísne. 85-60 e, potravín na trhu už sú v súlade e, s týmito referenčnými hodnotami a dokonca ide ani o záväzné e, limity. Takže na rozdiel od toho, čo tvrdí pani Köstinger, my si myslíme, že tieto opatrenia nebudú nejakou záťažou pre malých operátorov. Áno, treba si za každým uvedomiť zodpovednosť, ktorú musia producenti znášať. Jasné, ale my si nemyslíme, že by to bremeno bolo príliš vysoké pre podnikateľské subjekty. A pokiaľ ide o e, malé prevádzky, tak e, tam e, sú tie povinnosti slabšie v súlade teda s cieľom, ktorý sa sleduje. Boli by sme, keď mali limity, ktoré budú záväzné. Návrh komisie však myslí, že pri najmenšom akrylamid konečne bude na radaroch producentov potravín a nariadenie o akrylamide je prvým krokom smerom k zníženiu e, tejto, obsahu tejto karcinogénnej látky v potravinách. Takže sme proti tejto výhrade a bol by som rád, keby ostatní postupovali rovnako. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz pani Saldemoze. Ďakujem pekne. My podporujeme návrh komisie a práve preto budeme hlasovať proti výhrade, ktorú vznesla EPP. Máme na to viacero dôvodov. Tým hlavným je to, že chceme zabezpečiť, aby naši spotrebitelia, teda konkrétne ich zdravie, bolo chránené. V roku 2015 EFSA potvrdila, že úroveň akrylamidu v našich potravinách je privysoká. vysoká No a keď EPP hovorí, že malé a stredné podniky e, sa v tejto súvislosti obávajú, že sa obávajú nadmiery byrokracie, že to bude dlho trvať, že je to príliš detailné, my taký pocit nemáme. Ja som dostala mnoho e-mailov od rôznych aktérov. Obracali sa na mňa rôzne časti tohto sektora nebudem to tu citovať, ale napríklad Foodring Europe tvrdia, že návrh komisie je naozaj férový, praktický a proporcionálny. A že naozaj ideálny na riešenie otázky akrylamidu. Pekári napríklad tiež podporujú návrh komisie. Čiže ak chceme komisiu kritizovať, tak e, snad len môžeme povedať, že by mohli byť ešte viac pre akrylamid, keďže sektor je taký spokojný. Takže SAD podporuje návrh komisie o akrylamide, čiže výhradu EPP nepodporíme, budeme hlasovať proti, lebo si myslíme, že ten návrh je rozumný, páči sa nám návrh komisie a mm, môže s tým fungovať aj, aj sektor. Ďakujem. Dobre, máme zoznam veľmi dlhý. Ja som aj vedela, že to tak bude. A máme ešte ďalšiu výhradu. Tam to bude asi podobné. A to všetko musíme zvládnuť pred hlasovaním, pretože nemôžeme hlasovať bez diskusie. Takže toto prosím majte na zreteli, keď sa prihlásite a budete vystupovať. Neopakujte argumenty, ktoré tu už odzneli. Dobre? Pán Líze ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Akrylamid iste je problémom pre ľudské zdravie. Hlavne mladí sú relatívne veľmi vystavení tejto látke. Ja som lekár, zaobral som sa tým aj v kontakte s odborníkmi politicky vyhodnotené riziko akrylamidu v Európe je oveľa vyššie, alebo je isté, je iste vyššie ako uh, s e, glyfosátom alebo fibronilom, takže keď e, sa pozvala tú diskusiu, ktorá prebehla na tie ostatné dve témy, tak uh, aj tu je diskusia na mieste. Bild v Nemecku alebo Kronecajtung v Rakúsku o tom píšu a mali by hovoriť teda o tých rizikách pre zdravie a my všetci, poslanci aj médiá, musíme o tomto informovať, pretože akrylamid v najväčšej miere e, prichádza e, z vlastnej potravnej produkcie, keď si napríklad e, e, veci pečiete alebo vyprážate a preženiete to, tak e, to je ten najväčší zdroj akrylamidu, ktorých potraviny ľudia dostávajú. Čiže mm, naozaj nejde o sektor gastronomie, ale ide o našu vlastnú prípravu. A myslím si, že komisia mm, nepostavila tú látku príliš vysoko. Myslím, že zvolila práve veľmi pragmatický prístup naozaj smerujúci tým správnym smerom. Ale sme v zložitej situácii aj preto, lebo návrh komisie síce ide touto cestou, ale nie je úplne jasný. Tie výklady sa rôznia a aj asociácie, napríklad Hotrek, zastupcovia reštaurácií hovoria, že áno, prístup je dobrý, ale prosím objasniť. Koncom roka to má teda mm, vstúpiť do platnosti, teda prvý budúceho roka a ešte nemáme žiadne usmernenia. Takže prosím, pokúsme sa dopracovať sa k týmto usmerneniam čo možno najskôr. Ale ten postup je taký, ako povedal Otmar Karas. E, keď to teraz necháme prejsť, tak už nemáme žiaden nátlakový nástroj na komisiu, pokiaľ ide o toto potrebné objasnenie. Preto by som chcel poprosiť komisiu, aby čo najrychlejšie, a to nielen ako ale naozaj v kolegiu jasne povedať, usmernenia dostaneme a to nie týždeň pred 1. januárom, ale skôr. A sú dve konkrétne požiadavky zainteresovaných. Po prvé, objasnenie toho, že článok 2 a 3 znamenajú toľko, že druhá časť prílohy 2 a príloha 3 platia len pre veľké reštauračné siete, siete, re, siete reštaurácií a že to, čo je v časti A prílohy 2, že toto je iba odporúčanie a nepovinnosť. Ja si myslím, že tá komisia aj zamýšľala, ale spolahnúť sa na to nedá. No a naozaj do konca roka už nemáme času veľa, čiže naozaj písomne, keby sa to dalo objasniť v kolegiu komisie, komisárov, eh, to by nám iste pomohlo. Čiže možno to by bol taký dobrý postup, eh, teda dnes po podporiť výhradu a potom sa dopracovať k dohode, že áno, tento text v zásade e, s tým potrebným objasnením podporujeme. A to preto, lebo potrebujeme takéto objasnenie a musí o tom komisia hlasovať. Práve to e, požadujeme posunutie na neskôr, ale poprosil by som kolegyne kolego, aby naozaj zohľadnili to, že EPP dnes zasada v Ríme, čiže pri hlasovaní nebudeme plne, e, plne prítomní, zastúpení a bol by to naozaj e, prejavom kolegiality, keby sa nevyužila táto naše oslabenie dnes, ale keby sa hlasovalo až na nejaké ďalšej schôdzi nášho výboru. Ďakujem pekne pekne. Ďakujem pekne. Áno, kolegyne, kolegovia, prosím vás, obmedzte sa na podstatné, neotvárajme tu znova, lebo toto všetko tu už odznelo niekoľkokrát. A máme ešte pred hlasovaním ďalšiu prácu. Pani Girling, nech sa páči, máte slovo. I will take your advice very seriously and... Veľmi uh, vážne beriem vašu radu. My ako som už skôr povedala, e, môžeme hovoriť o vedeckom konsenzu, zhodneme sa, že je to problém pre ľudské zdravie, treba to začať riešiť. Je to spravodlivý a proporcionálny pokus učiniť tak. My sme sa hlavne ako skupina zaoberali dopadom malé, e, na malé firmy. E, takisto možno hovoriť o názore komisie vo vzťahu k malým a stredným podnikom. Je tu množstvo výnimiek, ktoré malým podnikom e, pomôžu, takže e, budeme podporovať. Pán Pedičíny, nech sa páči. Grazie Presidente. Io comincerei con ricordare a quelli del PIP. Ďakujem. Chcem pripomenúť ešte raz to, že najväčšia E, skupina v rámci akrylamidových obsahov v potravinách sú tie potraviny, ktoré e, konzumujú intenzívne deti, ktoré sú aj najzraniteľnejšou skupinou. Preto máme veľké obavy vo vzťahu k, k tomu pokosu e, odkladať toto opatrenie. Už od roku 2005 povedala zdravotnícká organizácia svetová, že akrylamid a jeho kvantita v potravinách môže byť viesť e, e, mať karcinogénne účinky. Tento, táto dynamika presadenia týchto myšlienok sa nejak spomalila. Ide tu teda, ide len o to, alebo vlastne ide o takisto výnimky pre malé a stredné podniky. Nie je tu e, ohrozenie bežného e, postupu výroby e, potravín. Nechápem preto vaše obavy. Myslíme si, že postup komisie musí byť preto e, prijatý. Je to prvý krok k lepšej ochrane spotrebiteľov. Pani Konečná. Za našu skupinu len krátko. My samozrejme budeme hlasovať proti návrhu a radi by sme požiadali, aby sme to neodkladali sa pozriem na slova e, kolegu Lízeho, aby sa pripravili ďalšie dokumenty na komisii, to, že nám to tu niekde vo vzduchu bude vysieť, je argument súvisiaci s tým, že čaká sa na to, čo urobí parlament, ale nielen my, ale aj odborníci sa zhodneme na tom, EFSA už pred dvoma rokmi o tom hovorila, že je to karcinogénna látka, Všetky členské krajiny sa podielali e, na tomto dokumente, ich odborníci, zástupcovia. Ja teda nevidím dôvod, prečo by sme mali e, brániť tomu, aby, sa, aby to bolo platné, aby sme komisii dali podmienky na to, aby sa to diskutovali, aby sa predložili e, usmernenia. Ak toto zostane ďalší mesiac, bude to len v nejakom medzipriestore, kde sa nikomu nezabezpečí istota. My ako GUE NGL sme vždy verili tomu, že všetci chceme ochrániť spotrebiteľov a e, pokiaľ to máme v našich programoch volebných a sme v tých členských krajinách, tak táto namietka je odmietnutie je pre nás prioritou. Nemali by sme, prosím, e, otáľať. Slovo má pani äh, Ďakujem. Myslím si, že výpovede zneli jasne. Väčšina prítomných je e, toho názoru, že akrylamid škodí zdraviu a preto veľmi by sme mali vehementne podporiť tieto nové e, postupy. Kolegyňa, ktorá čoskoro opustí tento parlament, kde bude generálna tajomnička e, rakúskej strany ÖVP e, z veľmi priehľadných, e, krátkozrakých argumentov sa snaží vytvoriť v parlamente konflikt, ktorý neexistuje. Treba vnímať to, že to navihla komisia a takto žiadal i od Markaras, aby tu boli tieto odporúčania, tieto usmernenia, uľahčenia pre malé a stredné podniky. To všetko tu už máme, nemusíme to žiadať jednoducho. Dnes treba jasne o, o, odmietnúť tú námietku pani Köstinger, ako aj príslušné odročenie. Ďakujem. Teraz pán Verstrater za komisiu. Thank you, Madam Chair. So... Ďakujem pekne. Ako to už zaznelo, EFSA dospela v svojom posudzovaní rizik z roku 2015 k záveru, že doterajšie úrovne e, expozície ak e, spotrebiteľov vedú k obavám, pokiaľ ide o karcinogéne e, účinky. Už v roku, v roku 2002 sa hovorilo o jeho výskyte v potravinách, ktorých sa urobilo veľmi veľa. Komisia prišla v roku 2013 s príslušným odporúčaním k preskúmaniu úrovni akrylamidu v potravinách a tiež e, prevádzkovateľia v potravinárstve sa snažili e, nastoliť zmierňovacie opatrenia a nástroje na to, aby sa dobrovoľne aplikovali e, tieto úrovne na, zni- na zníženie úrovne akrylamidov. Avšak pri vyšetrovaní sa ukázalo v členských krajinách k tomuto odporúčaniu, že tie zmierňovacie opatrenia, ktoré sú teraz ešte dobro, iba dobrovoľné, sa rôzne aplikujú jednotlivými potravinárskymi koncernami a preto treba vychádzať z toho, že tieto dobrovoľné opatrenia nevedú k situácii, ktorá by bola dostatočne chrániť naše zdravie. Dokonca sa potvrdilo zo strany EFSA e, v stanovisku z roku 2015, že úrovne hodnoty akrylamidu sa neznižovali e, konsekventne v minulých rokoch. A preto pre ochranu e, zdravia je dôležité, aby potrebné regulatívne opatrenia na zniženia hodnot akrylamidu sa príjmu tak, aby sa naozaj tým spôsobom, že sa budú tie e, dobrovoľné zmierňovacie e, kroky stanú povinnými. Ak však sa stávajú povinnými, vediem, venujeme osobitnú pozornosť tomu, že sa majú aplikovať a že sa prispôsobia veľkosti a povahe prevádzkovateľov v potravinárskej oblasti. Špecifickosť malých a mikropodnikov, ma, rešt, reštaurácií, E, bufetov špecificky e, zohľadnila. Malé a e, mikropodniky explicitne sú vyňaté z požiadaviek dodávania vzor, vzoriek na analýzy a za, vedenia záznamov. Preto tieto opatrenia neobsahujú dodatočnú byrokratickú záťaž pre malé podniky. Návrh nariadenia takisto v minulosti za rok a pol bol podrobený veľmi rozsiahlým konzultáciám zo strany mnoho organizácií, reštaurácie, e, takisto maloobchod, mikroprevádzky. E, Tiež sme žiadali feedback na portále Európskej komisie všetky komentáre, ktoré sme e, dostali, a bolo ich veľa, sa podrobne skúmali a zmeny sa zaviedli e, pred hlasovaním e, v júli vo výbore, aby sa tieto obavy riešili. Avšak, ako sa tu už uviedlo, povedal to pán poslanec Líze, treba ešte riešiť určité otázky. Chcem povedať na úvod, že návrh nariadenia, ak prejde, príjme ho, príjme ho komisia a po 20 dní po uzverejnení e, vstúpi do platnosti. Skutočná aplikácia nariadenia však očakávaná, ak všetko pôjde v poriadku, na jar budúceho roku, takže nie je to, nebude to od 1. januára 2018. Pokiaľ ide o špecifické obavy, komisia pred vstupom do platnosti chce poskytnúť jasné úsmernenia e, a jasnú e, právnu istotu, pokiaľ ide o to, ktoré podniky majú uplatňovať ktoré pravidlá. Toto všetko v súlade s e, článkom 2 a tiež e, na, s, e, usmernení zo stáleho výboru, gestorského výboru, takisto je tiež v správe z výboru. Takže Budeme mať teda jednoznačné usmernenia, pokiaľ ide o to, aké opatrenia majú aplikovať ktoré podniky pred vstupom do platnosti. Pokiaľ ide o použitie e, týchto usmernení nie je samotným e, samoučelným cieľom. Je to prakticky jednoduchý nástroj, znížiť e, hodnoty akrylamidov pred podúhodnotou benchmarkov. Takisto v tejto otázke budeme musieť vyjasniť, že napríklad, pokiaľ ide o hotelierstvo, e, ak pri raňajkách e, ponechá klient príliš dlho toast v toasterie, ten je spálený príliš, nie, takže by sa uh, uh, hotelier uh, bral na zodpovednosť za to, čo urobil uh, klient. Takže nemôže byť dôvodom toho, že ak uh, zákazník uh, tie farebné uh, pokyny uh, nerešpektuje, že by bol prevádzkovateľ sankcionovaný. Pokiaľ ide o zber vzoriek, ktoré sa zamýšľa pre väčšie potravinové reťazce je tiež vyjasnené a takisto sa to bude ďalej e, vyjasňané, že sa to dá robiť na centrálnej úrovni, pretože sú to štandardné postupy na pripravovanie potravina. Nie je teda nevyhnutné, aby sa toto dialo v jednotlivých prevádzkach naprieč EÚ. Preto je tu jasné, že tieto analýzy sa e, majú diať proporčným, e, primeraným spôsobom. Preto si komisia myslí, že návrh e, nariadenia komisie poskytuje vysokú mieru ochrany ľudského zdravia, súčasne rešpektujúc princíp subsidiarity a proporčnosti Pokiaľ ide o možné odročenie hlasovania, to som ešte, pane, nespomenula. Ďakujem. Tak to je všetko. Thank you very much. Um... Ďakujeme. A teraz budeme sa baviť o tom, či dnes to budeme neskôr hlasovať a, potom budeme hovoriť ešte o ďalšej námietke výhrade. Pokiaľ ide o, endok, e, pokiaľ ide o vlastnosti endokrinného disruptora, je v našom záujme obmedziť rečnícky čas. Všetci vieme, poznáme tému, takže vás poprosím o stručnosť. Pani Videland, budem sa snažiť rešpektovať to ja e, vyslovujem namietku, pokiaľ ide o k nariadeniu o produktu, kde sa stanovujú vedecké kritéria pre stanovenie vlastnosti endokrinného disruptora. Komis- návrh komisie nie je úplne zlý, avšak nie je dostatočne dobrý a predovšetkým nie je právne pevný. Právna služba parlamentu ukázala, že komisia prekročila svoj mandát pre zavedenie novej derogácie tzv. necieľové organizmy a zmena 3.8.2 tak teraz sa hovorí v texte o tom, že aktívne látky majú byť schválené len ak sa e, považujú za látky, ktoré nemajú endokrinné disrupčné vlastnosti, ktoré by mohli e, v necielených organizmoch viesť e, k zlým účinkom vystavením tejto látke za realistických podmienok e, je zanedbateľná. Toto je poznané ako špeciálne kritéria pre životné prostredie. Návrh komisie však zavádza e, odchýlku a tu sa vytvára právna e, medzera a tým pádom sa mení principiálny element tohto nariadenia. Je to flagrantné porušenie právomocí komisie Musíme tu konať. Je to pre nás eh, eh, veľmi dôležité. Komisia sa obáva, že by tu mohli byť ďalšie eh, sklzy časové, hovoria. Preto by mal parlament akceptovať tento návrh. Problém ale, a to si pripomeňme, je v tom, že komisia mala Eh, už v decembri 2013 mala prezentovať tieto kritéria. Nezabudneme, že komisia dokonca pred Európskym súdnym dvorom bola eh, odsúdená, že si nerobí svoju zodpovednosť a nie je to Európsky parlament, ktorý spôsobil eh, sklzy. Naopak, my sme opakovane komisiu žiadali o konanie teraz prezentovali svoje kritéria a nie sú, tieto nie sú v súlade s príslušným mandátom. Ide o zdravie našich občanov, našeho životného prostredia, o právo na ochranu proti e, nebezpečným látkam v našom okolí. To je veľmi dôležité. A európsky občania si zaslúžia lepší prístup než takéto procedurálne vydieranie. Parlament nesmie byť braný ako rukojemník a nemôžeme prijať e, vedecky nepotvrdené kritéria len preto, že komisia tu roky zdržuje situáciu. My e, vyzývame komisiu, aby predložila nový návrh bez e, derogácie, kde by nemusela všetko prepracovať, ale aby vyňala tieto protiprávne aspekty. Pán Eichhout. Ďakujem ja len stručne. Je tu totiž e, e, pokušenie e, pokračovať v tej 7,5-ročnej ságe k endokrínnym disruptorom a to je ale princípe, čo je dôležité, je to, že komisia prekračuje svoj mandát. E, otázka, či je to pravda alebo nie, a to je otázka k právnemu štátu. Nejde o e, obsah, kde máme rôzne politické názory. E, naprieč politickým spektrom. Otázka znie, prekračuje komisia svoje právomoci a preto sme si vyžiadali právne stanovisko v tejto veci. To nám môže pomôcť e, e, preveriť to a právne stanovisko dospieva k jasnému stan- e, záveru, že komisia svoje právomoci prekračuje. Ľudia, ktorí budú tvrdiť, že máme byť pragmatickí, nie, tu ide o právny štát, práve tie strany, tu, ktoré chcú e, právo a poriadok, ho želajú, nás teraz vyzývajú k pragmatizmu pri komisii. A otázka potom znie, kde tieto právomeci prekračujú. A to sú tie kritéria, ktoré boli zlomom v diskusiách v roku 2009, keď na stole sa ocitlo nariadenie z dielne EPP, ako sa budú tieto kritéria definovať. Máme tu definície o disruptoroch, potom je tu otázka, kedy ich treba aplikovať. Na to sú tie kritéria, na to sa vytvorila celá príloha, ktorá tieto kritéria definuje. A v tejto prílohe jasne čítame, že sa to má potvrdiť len vtedy, ak to má endokrínne vlastnosti voči necieleným organizmom. Ak chcete vytvoriť skutočnú derogáciu k principiálnemu aspektu e, nariadenia, treba tak učiniť v postupe spolurozhodovania. Komisia bude tvrdiť, že potrebujeme konať e, potom sklze 7,5 rokov konať rýchle a nastoliť rýchle. Ale odpovede je tu jednoduchá. My tu nehovoríme o kritériách. Tá časť e, návrhu ak chcete k nej e, derogáciu, to i patrí do spolurozhodovania. Pre tak sa to robí. A ak sa pozriete na právne stanovisko, veľmi jasne e, hovorí o tom, že tieto kritéria v prílohe sú kľúčom tohto nariadenia, s kľúčovým aspektom. Hovorí sa, že sa mení len príloha. Prvá otázka znie, e, či komisia môže rozhodovať o tom, čo je principiálnou časťou a nie e, nariadenie. A ako viete, často príloha býva najdôležitejšia vec. Napríklad v smernici o obnoviteľných energiách máte v prílohe národné záväzné ciele. A ťažko sa dá povedať, že to nie je dôležitá vec e, nariadenia, že? Takže tento argument vôbec neobstojí. Komisia, ak chcete zmeny, môžete to aj učiniť, Budeme sa možno hádať k obsahu, ale to musíme urobiť v spolurozhodovaní, nie v implementovaných právomociach. To je základ. Takže žiadam kolegov, aby z politické motivácie dali bokom, aby sa naopak pozreli na e, právnosť tej e, implementácie. Máme k tomu i právne stanovisko. Čo ešte viac potrebujete? 7,5 roka komisia ide jedným smerom, pokračujú v tom, ak im takú právomoc dáme, môžeme si byť istí, že na stôl prídu i ďalšie veci, kde prekračujú svoje právomoci. Buďme teda v tomto jednoznační, musíme tu urobiť hrubú právnu čiaru. Ja tu budem musieť žiaľ stanoviť prísnejšie pravidlá pre Eh, vaše vystúpenia. Hovorte prosím stručnejšie. Pani Delaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Návrh, ktorý je pred nami, iste nie je dokonalý, ale myslím, že si zaslúži svoju existenciu, pretože umožní pokrok, aby EÚ mala legislatívu, ktorá bude najprísnejšia celosvetová kritéria zo strany komisie a členských štátov a definície, ktoré sú medzinárodného charakteru, čiže čo ešte viac chcieť. A naozaj to nie je copy-paste, ale buďme pragmatickí, musíme mať možnosť definície aplikovať na našu legislatívu. Potrebujeme konať, eh, už to trvá dlho, takže je potrebné sa pohnúť. Očakávame teda, tieto definície už dlho sú potrebné, dnes ich naozaj potrebujeme. Ak tento návrh zamietneme, tak eh, sa znova vrátime na nulu a rokovania začnú znova. Čiže áno, je to niečo, čo je nevyhnutné, potrebné pre ochranu občanov. Takže poprosím, nevracajme sa k diskusii až o 10 rokov. Áno, všetko sa dá zlepšiť, ale my chceme chrániť zdravie, chceme podporiť inovácie a na to sú potrebné prísne a jasné pravidlá, aby priemysel vedel, čo môže, ako eh, vyvíjať eh, bezpečnejšie produkty do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste hovorili stručne. Pani Garling. Pani Garling. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám pripravené veľmi dlhé vystúpenie. Mm, mm, pokúsim sa však eh, o zdržanlivosť a skrátim to. Ja chcem len povedať, že nepodporujem toto uznesenie Domnievame sa, že návrh komisie je akceptovateľný, ale ako povedali, ostatní nedokonalé. E, toto je, ako povedal Bas, výsledok mnohých rokov. To, čo máme teraz na stole, nevzniklo e, nejako rýchle a je veľmi dôležité, aby sme regulovali tie e, látky, alebo teda aby sme schvalovali e, v tom regulačnom systému len tie látky, ktoré majú vplyv na cieľové organizmy. Ak látka nie je klasifikovaná ako endokrinný disruptor, tak e, nie je automaticky schválená a e, my by sme toto mali jasne komunikovať. Všetky látky sú podrobné, podrobené komplexnému posúdeniu rizika. Na to, aby boli schválené, musia, byť, musia prejsť všetkými zložkami tohto hodnotenia. Potom je tu potreba E, zmeny súčasných dočasných kritérií. Ak toto rozhodnutie parlament schváli, tak tieto e, dočasné kritéria by mohli byť schválené, tak povediať, znatrvalo a toto by e, mohlo viesť tak falošným pozitívom, ako aj falošným negatívom. A my by sme preto mali schváliť aspoň niečo ak k tomu právnemu stanovisku, o ktorom hovoril Bás, teda nadradenosť zákona právne stanovisko právneho odboru Európskeho parlamentu je len stanovisko, nie je to zákon. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Gerling, pani, pani Rees. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, máme byť stručný, ale ešte súhlasíte so mnou, že e, sú dôležité témy GMO, endokrinné disruptory a tak ďalej. Naozaj ide o to, čo našich občanov trápi, čo ich zaujíma. Čiže endokrinné disruptory, e, je to vec e, každodennej každodenného vystavenia. E, VHO zostavil zoznam látok, ktoré e, ovplyvňujú náš hormonálny systém. Áno, právny rámec musí byť zadefinovaný, to je nevyhnutné. V prípade pesticidov to už máme od 4. júla. Vieme, ako to vtedy vyzeralo ako sa to naťahovalo, pokiaľ ide o spoločnú definíciu, naozaj by sa dalo očakávať, že tá definícia právna e, je úplne jasná, etablovaná, ale nie. Naše právne oddelenie v Európskom parlamente hovorí, že komisia jasne e, prekročila svoje kompetencie, svoje právomoci. Nebudem sa vrácať e, ku všetkým tým argumentom, ktoré tu už správodajca a Abbas odprezentovali. Ja viem, že je to aj dosť technická téma, sú tu rôzne právne vnímania, komisia, e, parlament, parlament poukazuje na nesúdok ambícií, jasnosti, e, viacnásobné výnimky, e, napríklad niektoré pesticídy, ktoré majú priamy vplyv na hormonálny systém hmyzu a sú tam výnimky. Naozaj ide o celé to prostredie endokrinných disruptorov, v ktorom sa pohybujeme. Čiže áno, možno to odkladnem od témy, ale nie úplne. Naozaj očakávame naozaj stratégiu počkajte, tieto disruptory, ktoré má máme v plastoch, v hračkách, v obaloch a tak ďalej. Európa potrebuje naozaj komplexnú stratégiu, takže to bol pokus o stručnosť. Chcem teda povedať, že samozrejme budem hlasovať za túto výhradu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Ja vám. Pani Hazenkamp. Ďakujem, pani predsednička. Hormonálne disruptory tie ako vieme, môžu už v malých množstvách predstavovať ohrozenie verejného zdravia, okrem iného tým, že spôsobujú problémy s, e, s neplodnosťou, rôznymi typmi rakoviny, okrem iného rakovinou prsníka. A e, my sme sa rozhodli už pred niekoľkými rokmi, v roku 2013, že proti tomuto zakročíme, tieto hormonálne disruptory obmedzíme a toto by sa malo realizovať na báze, na báze kritérií. E, pod, e, komisia takéto kritéria navrhla, avšak tieto nie sú dostatočné, respektíve ten návrh nie je dostatočne dobre spracovaný a práve proti tomu protestujeme. A ja by som e, chcela svoje pripomienky obmedziť na dve. V prvom rade um, je takmer nemožné dokázať um, bezpečnosť a, v takom, a preto, je, preto sa vlastne napríklad v prípade prípravkov na ochranu rastlín a pesticidov udelujú najmä výnimky. A tu e, veľa látok, ktoré narušuje hormonálny systém, sa dostáva na trh a potom e, vlastne nerealizujeme ten cieľ ochrany verejného zdravia. A potom sú tu ďalšie spotrebiteľské produkty, ako napríklad obalové materiály alebo hračky a e, tiež e, napríklad tie e, gumové povrchy na e, detských ihriskách, ktoré sú z granulovanej gumy. Toto tiež obsahuje mnoho e, rôznych látok. Potom je tu, potom je tu, je tu rozšírené používanie vtalátu a fenolov. Toto tiež, to tiež treba ukončiť. A chceme chrániť zdravie ľudí. My jednoducho všetky látky, kde, sa, kde je podozrenie alebo potvrdený účinok narušenia normálnej rovnováhy v tele, musíme obmedziť alebo zakázať. Ďakujem veľmi pekne, pán Pedičíny. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, nám je zjavné, že komisia e, je pod tlakom agrochemického odvetvia, avšak e, bolo jedno rozhodnutie, ktoré objasnilo to, že e, kritéria identifikácie endokrinných disruptorov musia byť stanovené a vyhodnocované na základe objektívnych vedeckých informácií, na základe skúmania endokrinného systému a nemali by zohľadňovať nejaké ďalšie ekonomické faktory. Ak však skúmame text, ktorý je momentálne na stole, tak e, sú tu určité produkty, kde endokrinné disruptory boli vedecky dokázané ako také a znamená to, že my nemôžeme zakročiť ani proti látkam, alebo nemôžeme zakročiť, zakročiť proti látkam, ktoré, kde je podozrenie na narušenie endokrinného systému a e, tým ten e, systém obozretnosti je, no, tak povedať, vyhodený z okna. A to je pre mňa veľmi rizikové. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička dáva slovo pánovi Gizakemu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. O tejto téme sme už hovorili viackrát, no a keď sa pozrieme na vrch komisie, tak vidíme, že ani mimovládky, ani priemysel nie sú spokojní s týmto návrhom. Ide o kompromis, Áno, členské štáty tiež nakoniec súhlasili, ale len vo vynimočnom postupe. Vynimočný postup, keď to teraz e, právne rozložíme, môžeme sa o tom hadať aj veľmi dlho, ale ten dnešný postup už trvá roky. Mali sme pripomienko len 30 tisíc námietok a tak ďalej. Trvalo to dlho, bolo to drahé. A teraz tu vidím popri výhrade návrh zelených, kde sa komisia vyzýva, aby čo najrychlejšie prišla s novým návrhom. Prosím, buďme úprimní, keď toto budeme žiadať, tak to bude trvať koľko? 4 rokov, 5? tomto funkčnom dobe sa neudeje už nič. Takže naozaj takáto forma politiky nie je podľa mňa v poriadku. To, čo máme na stole, je to najlepšie, čo momentálne dosiahneme. Dáva to právnu istotu podnikom a tiež maximálnu ochranu spotrebiteľom. Aj vo výnimočnom postupe žiadne ďalšie rizika. Na spolkovú vládu sa obratili zelení. Nemôžem o tom hovoriť eh, detálne, ale pán Eichhout sa môže s tým oboznámiť eh, Takže v zmysle hľadania kompromisu by e, sa mohol trošku pohnúť. Aj v Nemecku sa chystá jamajská tzv. E, koalícia, takže v tomto zmysle, keby aj on, aj on postupoval. Ďakujem pekne. Madame Grostat. Merci beaucoup. Um, la priorité... Pani Grostat, áno, ďakujem pekne. Áno, ide o ochranu našich spoluobčanov my už roky trváme na tom, že by endokrinné disruptory mali byť upravené. Teraz úpravu máme, nie je úplne uspokojivá, zďaleka nie. Pesticídy, tam napríklad sa mi nepáčia tie výnimky týkajúce sa presne tých e, vplyvov na hmyz a látok, ktoré majú vplyv na hormonálny systém e, hmyzu, ale je to pokus, je to taký prvý krok, na ktorý sme čakali dlho a je to pokrok. A bolo mi povedné povedať, áno, všetko posunieme na neskôr, chceme niečo lepšie, hĺbkovejšie, ďalej zachádzajúce. Nie. Všetci e, toto chceme, ale musíme sa pustiť do tejto prvej etapy a následne pracovať na tejto téme ďalej. Čiže túto výhradu zamietnúť je podľa mňa nevyhnutné, pretože ja som za návrh komisie. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste hovorili stručne. Pán Berend za komisiu. Ja budem tiež hovoriť podľa možností stručne, tak ako ostatní, aj keď e, k argumentom, ktoré odzneli v návrhu námietky, by sme sa vedeli vyjadrovať aj obširnejšie, ale hovorme o tejto doložke o výnimkách, tak povediať, teda derogation clause, ktorá zdá sa je e, hlavným problémom. Predtým, než e, sa do toho pustím, by som chcel len pripomenúť, že tento proces je veľmi zdlhavý a komplikovaný a pre komisiu prezentovať ten návrh týchto kritérií na stálom výberu a rade a parlamentu na preskúmanie. Toto, to, za týmto je kopa práce a e, názory v tejto téme sa veľmi odlišujú a my sme sa snažili naozaj vypracovať ten najlepší kompromis, aký bol za daných okolností možný. V tejto záležitosti vlastne táto doložka o výnimkách je kľúčom alebo teda základným bodom tejto diskusie a právny odbor tak parlamentu ako aj komisie dospel k názoru, že e, pardon, teda e, právny odbor komisie dospel k názoru, že pracujeme v rámci mandátu, ktorý nám bol daný parlamentom a že e, toto kritérium je rovnaké ako ostatné. Pardon, nie, nie je rovnaké. <laughs> Táto doložka nie je rovnaká ako ostatné obmedzujúce kritéria. My uplatňujeme článok 78 podobne ako pri ostatných bodoch prílohy. Ja by som okrem týchto právnických argumentov chcel pripomenúť celkový cieľ podporovať rozvoj a e, zavádzanie na trh e, látok, ktoré sú miernejšie než iné a, a um, regulátory rastu sú považované za, tie, ktoré, tie, ktorých hovorí táto výnimka, e, sú miernejšie než ostatné Eh, látky, ktoré obmedzujú eh, škodcov, takže my, ak by sme ich zakázali bez akékoľvek možnosti, bez akékoľvek možnosti, možnosti výnimky, by sme išli proti tomuto hlavnému cieľu. Ďalej by som zdôraznil, že táto konkrétna doložka bola absolútne nevyhnutná mm, na to, aby sa získala na stálom výbore nejaká kvalifikovaná väčšina. Takže pán Eichhardt povedal, že sme to možno použili ako hrozbu. Nie, to v žiadnom prípade. Je to fakt že bez tejto, položky, eh, bez, bez tejto doložky by sme nemali eh, väčšinu na stálom výbore. A na rozdiel od a eh, toho, čo hovoria predkladateľa výhrady, nemôžeme jednoducho ten text upraviť tak, aby tam táto doložka nebola, pretože by sme nemali, nemali príslušnú podporu. A viacerí rečníci mm, povedali, že by sme potom mali na dlhú dobu tie dočasné kritéria a tie dočasné kritéria nie sú vhodné na to, čo chceme dosiahnuť. Identifikujú nesprávne látky a nie tie, ktoré sú skutočnými endokrinnými disruptormi. Takže to by bola ešte horšia situácia. Takže môj návrh, alebo respektíve náš návrh, možno nie je dokonalý z pohľadu mnohých, ale je to veľký krok vpred. Tieto, tieto navrhované kritéria sú určite veľkým krokom vpred oproti tým dočasným kritériám a revízna doložka tá určite bude zodpovedať všeobecným predstavám o tom, ako by sa mali tieto kritéria v prípade budúcnosti meniť, ak, ak to bude treba. Ďakujem veľmi pekne, tým sme uzavreli rozpravu o endokrinných disruptoroch, respektíve o výhrade týkajúce sa endokrinných disruptorov. Budeme teraz hlasovať. Pardon, nie. Predtým, než sa pustíme do hlasovania, máme ešte niekoľko záležitostí, o ktorých budeme e, hlasovať, ale dostali sme Ehm, dostali sme dve žiadosti o ehm, odloženie hlasovania, takže tieto dve žiadosti budem musieť predložiť e, na vaše posúdenie. Jedna sa týka odloženia hlasovania o akrylamide a z diskusie aspoň nevyplynulo, že sú dve výhrady proti odloženiu tohto hlasovania, takže budeme musieť hlasovať o tejto žiadosti. Kto je za to, aby sme akceptovali návrh na odloženie hlasovania o akrylamide na 12. októbra. Urobme to elektronicky, bude to jednoduchšie, aby sa nám to ľahšie počítalo. Otváram hlasovanie. Does everyone, uh... Odhlasoval každý. Máte všetci kartičky. Uzatváram hlasovanie. Tento návrh bol zamietnutý. Takže o tomto, sa budeme, o, o tomto budeme hlasovať dnes. Ďalší návrh na odloženie v zmysle pravidla 106. Pardon. Týka sa to e, správy medzinárodných oceánov. Tu sa chcem spýtať, či, či sú nejaké výhrady proti odloženiu tohto hlasovania. Ehm, tento návrh predložil samotný spravodajca, žiadne, žiadne výhrado, výhrady, takže schvalujem návrh na odloženie hlasovania o medzinárodnej správe oceánov. Takže o medzinárodnej správe oceánov sa bude hlasovať v novembri. A teraz eh, budeme hlasovať Prvý bod je hlasovanie o výhrade um, v prípade geneticky modifikovanej soje v G72 a A5547 127. Otváram hlasovanie, bude elektronické. Uzatváram hmm, no, hlasovanie. Táto výhrada bola schválená. Druhá, druhé, druhé hlasovanie bude k výhrade podľa pravidla 106 k geneticky modifikovanej soji DAS 444 06, 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie výhrada je schválená. Tretie hlasovanie sa týka tiež e, výhrady podľa pravidla 106 zmierňovanie, zmierňovacie opatrenia e, na zníženie objemu akrylamidu v potravinách. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výhrada bola zamietnutá. Ďalšia výhrada sa týka kritérií stanovovania vlastnosti endokrinných disruptorov. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšie hlasovanie sa týka nariadenia prispôsobenie viacerých právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290-291 zmluvy o fungovaní EÚ. Budeme najprv hlasovať o pozmeňovacích návrhoch blok 1 až 3 a 12 až 223. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňovací návrh 1, 2, 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutý. 126, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 129, tie prepadávajú. Budeme hlasovať. Na poslednej strane máme e, pozmeňovací návrh 159, kto je za, 159. 159. je proti? Zdržali sa zamietnutí. 124 a 127 tiež 131 a tak ďalej 160 až 184 kto je za tieto pozmeňovacie návrhy proti zdržali sa, zamietnuté. Teraz e, konečné hlasovanie o týchto pozmeňovacích návrhoch elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať o liste, ktorý zasiela menom nášho výboru Um, ktorý bude obsahovať tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré sme schválili ako prílohu. Takže kto je za tento list? Proti? Zdržali sa? Schválený. Um, potom je tu ešte jedna vec. Nájdem to. Budeme hlasovať o implementácii makroregionálnych stratégií EÚ. Kompromis 1, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3, za, proti, um, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 9, za, proti, Zdržali sa. Overíme. Pozmeňovací návrh 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňovací návrh 12. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 13 za proti, zdržali sa schválený kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa schválený 15 e, za, proti, zdržali sa schválený 17 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený E, pozmeňovací návrh 20 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí 21 za, proti, zdržali sa schválený pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa schválený 24 za, proti, zdržali sa schválený 25 za, proti, zdržali sa schválený. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý. E, pozmeňovací návrh 28 za, proti, zdržali sa schválený. 29 za, proti, zdržali sa schválené 31 za, proti, zdržali sa schválení. 32 za, proti, zdržali sa schválení. 33 za, proti, zdržali sa schválení. 34 za, proti, zdržali sa schválení. 35 za, proti, zdržali sa schválení. 36 za, proti, zdržali sa schválení. 37 za, proti, Zdržali sa e, schválení, 38 za, proti, zdržali sa schválený 39 za, proti, zdržali sa schválení, 40 za, proti, zdržali sa schválení, 41 za, proti, zdržali sa schválení, 42 za, proti, zdržali sa schválení. 43, ďakujem. Proti, zdržali sa schválení. 44 za, proti, zdržali sa schválení. 45 za, proti, zdržali sa schválení. 46 za, proti, zdržali sa schválení. 47 za, proti, zdržali sa, overíme. Zatváram hlasovanie. Schválený. 48 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 49 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 50. Za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 51 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Kto sa zdržal? prijaté. 55 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 56 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 58 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 59 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 60 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 62 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 63 za, proti, kto sa zdržal, overíme. 63. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 64 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 65 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 66 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 67 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 68 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 69 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 70 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 71 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 72 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 73 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz text ako celok. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým sme skončili hlasovanie. Ďakujem pekne.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 am, uh, the... Takže vraciam sa k časti oznámení na rôzne témy. Poprvé, an error has been... Zistila sa chyba v nariadení, pokiaľ ide o biocídy. Týka sa chyby aktívnej látky v prílohe 1, kategória 6, tretí riadok relevantné tabulky, ako aj súvisiace ICNCA S čísla. Komisiou požiadali kompetentné služby rady, aby súhlasil s navrhovanou opravou tejto chyby, čiže korigendum prijatého textu, mm, ktoré bolo vypracované, Máme pravidlo, ktoré takéto, takýto postup umožňuje. To korrigendum dostali všetci poslanci nášho výboru, bolo to v stredu. Ak nedostaneme žiadne námietky do konca dnešného zasadnutia, tak korrigendum bude schválené a bude predložené parlamentu na oznámenie na oktobrovej prvej plenárke. Ďalej zloženie negociačného týmu LULCF. Plenum rozhodlo, že LULCF pôjde naspäť do Envy na medziinštitucionálne rokovania v súlade s pravidlom 69F. Negociačný tím bude mať predsedu a budú tam správodajca a tieňoví správodajcovia. Po tretie, ETS, letecká doprava, letecký sektor. Plénum e, rozhodlo, že sa táto téma znova vráti do Envy na medzinstitucionálne rokovania a znova budeme mať e, negociačný tým, ktorým bude pracovať predsednička a bude tam teda spravodajca a tieňoví spravodajcovia. Envy, sednutia v oktobri a v novembri. Po rozhodnutí generálneho tajomníka spustiť skúšobnú fázu, počas ktorej schôdzi útorky a v stredy výborových týždňov budú začínať už o 14.30. Takže poobedné schôdze výboru Envy v stredu 11. oktobra, útorok 21. novembra, útorok 28. novembra začnú už o 14.30. Po obedné zasadnutie začne o 14.30 a nie o 3. ako tomu bývalo doposiaľ. Pokiaľ ide od 12. oktobra, teda náša snutie 12. oktobra po obede, pôvodne sme to mali v rezerve a bude to uvoľnené ráno sa bude konať schôdza presne podľa plánu. Bude workshop na tému prvé výsledky programu LIVE 2014-2020. Bude 10. oktobra od 10. do 12.30. Cieľom je informovať poslancov výboru NV o implementácii programu LIFE a prvých výsledkov integrovaných projektov. Čiže všetci ste srdečne pozvaní. Dobre. Tiež musím informovať o priebiehajúcich interinstitucionálnych rokovaniach. No, balík obehového hospodárstva, bol tretí neformálny trialóg o balíku odpadov a inštitúcie diskutovali o viacerých témach. Bolo predroznutie na technickú úroveň posunúť prácu na obaloch a odpadoch z obalov na tejto smernici a tiež na smernici o skládkach. Dohodli sa nejaké kompromisy a niektoré veci sa budú musieť nastoliť znova na politickej aj technickej úrovni. Kompromis sa dosiahli na tému e, likvidácie odpadu s výnimkou redukčných cieľov, čo sa bude riešiť neskôr. Potom kompromis o hierarchii odpadu a prílohe 4a a o nebezpečnom odpade pokiaľ ide o EPR, vedľajšie produkty a end of waste, tak no, tak rozhodnutia ešte neboli prijaté. Toľko k balíku o odpadoch. Ďalej. Rokovania o smernici na zvýšenie nakladovo efektívneho znižovania emisí a investícií do nízkouhlíkových technológií. Mali sme štvrtý neformálny trialóg o štvrtej fáze ETS. Bol 13. septembra tu v parlamente. Či kde to bolo? Nikto si nepamätá. Znova sme hovorili o kľúčových témach vo svetle aktualizovaného mandátu Koreperu z 8. septembra. V Štrásburgu to bolo, preto si na to nespomíname. Áno, bolo to v parlamente v Štrásburgu. A dosiahol sa značný pokrok, pokiaľ ide ustanovenia MSR. Predsedníctvo súhlasilo, že sa na členské štáty obráti znova s návrhmi, aby sa deň spustenia e, mechanizmu rady na obmedzenie platnosti k MSR o rok predsunul. E, Mali sme diskusie na tému inovatívneho fondu. Snaď by sa dalo povedať, že pozície inštitúcií sa zblížili. Máme predbežnú dohodu o viacerých veciach, hlavne pokiaľ ide o dobrovoľnú anuláciu v prípade prijatia národných opatrení na eh, obmedzenie eh, produkcie energie, eh, zmeny produkčnej úrovne, zoznam carbon leakage a dobrovoľné transfery do modernizačného fondu. Ďalej budem pokračovať 12. oktobra. Potom ETS leteckej doprave. Mali sme prvý neformálny trialóg Začalo sa vysvetľovaním pozícií na strane Rady parlamentu. Predsedníctvo zdôraznilo potrebu právnej istoty pre podnikateľské subjekty. A s tým, že teda e, je potom sa držať komisného textu bez akýkoľvek zmien v tejto fáze. Komisia sa snaží teda pôsobiť ako mediátor medzi radou a parlamentom. Ďalšia schodza bude 18. oktobra. Je možné, že tam teda už aj dôjde k dohode. Takže toto stručne k trialogom, ktoré v poslednej dobe prebehli. A teraz ideme k rozprave, teda k normálnemu programu kde to mám. Počkajte, tuto je. Ide o novelu vnútorný trh e, s elektrínou. Spravodajcom je pán Belet. Ide o návrh stanoviska, o ktorom sa teraz budeme zhovárať a dávam slovo spravodajcovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno. Ide o nariadenie, nie o smernicu ako rieši Poc. Samozrejme, že je to súčasť balíka čistá energia. Gestorským výborom je ITRE, to viete. Ale keďže trh eh, s elektrínou má veľké dopady aj na klimatické ciele, vstupy nášho výboru sú kľúčové. Čiže o čo ide? Ide samozrejme o obnoviteľné zdroje, ako dekarbonizáciu produkcie energie dosiahnuť čo najefektívnejšie. Obnoviteľné zdroje by mali teda ako prioritné byť využívané v rámci tejto nákladovej efektívnosti. To nie je žiadna novinka. A potom ešte nejaká rezervná kapacita, ktorá bude potrebná, ale k tej sa ešte dostanem. Čiže 2-3 body navrhnem. Obnoviteľné zdroje zrejú, sú čoraz zrelšie. To vieme, že by teda mohla byť znížená podpora vlády a dotovanie, ale keďže tie trhy stále ešte nie sú v rovnováhe, tak e, zrejme tento prioritný prístup e, do siete nebudeme môcť zatiaľ zrušiť. Bolo by to predčasné, preto máme návrh 20, kde navrhujeme veľmi obozretné kde teda hovoríme, že musíme byť obozretní, keď budeme vyhodnocovať e, zrušenie tejto prioritnosti. Ide teda o prepracovanú verziu nariadenia s cieľom dopracovať sa k zdravej adekvátnosti a teda kapacitným mechanizmom. Samozrejme, že všetci chceme, aby tu bol koordinovaný európsky prístup, koordinovaná európska metodika, tak ako to navrhuje komisia to je pozitívne. Myslím si však, že je potrebné dopracovať sa k lepšej rovnováhe medzi tým, ako funguje európska metodika a špecifickými regionálnymi alebo národnými akcentami. Takže navrhujeme, aby európsku úroveň aj do budúcna doplňalo vyhodnotenie ktorá sa bude zameriavať aj na národné a regionálne špecifika. Ďalej, kapacitný mechanizmus, lebo tak ako taký nemôže sám zabezpečiť bezpečnosť dodávok. Myslíme si, že tieto kapacitné mechanizmy, že sa im nedá vyhnúť, že sa nedajú vylúčiť. Musíme hľadiť samozrejme na náklady pre spotrebiteľa. Tieto kapacitné mechanizmy by mali byť teda zavadzené len z konkrétnych dôvodov, tie potrebné skontrolovať e, a tiež je potrebné zvážiť z hľadiska nákladov a vplyvu týchto mechanizmov na faktúry pre spotrebiteľov. Ďalej, kapacitné mechanizmy musia vznikať na základe transparentných kritérií s dostačujúcou flexibilitou, nie v rozpore s klimatickými a energetickými cieľmi EÚ. Ak dovolíte, chcem poukázať na kritérium také dosť citlivé, 550 gramov CO2 na kWh. To je teda štandard emisnej výkonnosti v prípade kapacitného mechanizmu sa musíme pozrieť aj na to, aby toto kritérium bolo zadefinované, lebo všetci vieme, že turbíny s otvoreným cyklom, tie plynové, môžu slúžiť ako rezervné kapacity a tie nereagujú okamžite na toto kritérium 550 g na kWh. To úroveň emisí, čiže musíme úlohu takýchto turbín zohľadniť. aby sme tu mali istú flexibilitu, pokiaľ ide o splnenie tejto definície kritéria. Ďalšia vec, ktorá súvisí e, s polom pôsobnosti NV len okrajovo, je to skôr taká ITRE vec. Ide o TSOs, e, Transmission System Operators, operátorov e, transmisných systémov. Sú tam regionálne centra a my podporujeme efektívnu koordináciu európskeho systému s elektrinou a regionálna, regio- regionálna koordinácia medzi jednotlivými operátormi je samozrejme potrebná, ale vystáva tu otázka, či sa to dá dosiahnuť z hora nadol. Čiže my navrhujeme rovnaký cieľ, ale opačný postup z dola nahor so zohľadnením toho, že potrebujeme európsku dimenziu transmisných operácií z dola nahor a nie na nanútené, z hora nadol. Čo by bolo nanúcovanie nejakej štruktúralnej zmeny, pokiaľ ide o fungovanie týchto regionálnych operačných centier. Takže toto sú tie tri hlavné ciele, ktoré sme tu chceli nastoliť. Predložili sme viac pozmeňovacích návrhov a tešíme sa samozrejme na návrhy kolegov. Poďme návrhy sa predkladajú dokedy pani predsednička to nám poviete vy. No teším sa na výmenu názorov. Ďakujem, ďakujem pekne. Pán Belet. A teraz ste noví spravodajcovia. Ako prvý pán Poc, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pánovi Beletovi za jeho návrh. Situácia je to zložitá. keďže to pôvodne nebolo pridelené. Potom ste to dostali vy. A teraz máme dvoch spravodajcov pre podobnú agendu. Teda ja a vy máme, riešime niečo podobné a teším sa, že vy to vnímate celý ten postup podobne ako ja vo svojom návrhu správy k smernici. Áno, regionálne operačné centra, aby to neboli záväzné rozhodnutia, ale odporúčania. Vždy ruka v ruke s kompetenciami. To je po mne veľmi dôležité, to vítam, tú zmenu. Potom tie všetky články týkajúce sa ROX, to by sa malo dať v článku 5. Rezervy a vyvažujúce kapacity TSO by mali mať možnosť nakupovať na domácom trhu. Ak je to bezpečnejšie pre systém distribúcie elektriny a lacnejšie, regionálne dimenzovanie a nákup – to by sme mali trošku ešte vycizelovať. Áno, je potrebné zvážiť rôzne geografické podmienky v krajinách, spotreba, štruktúra, siete a tak ďalej. Cieľom je vytvoriť paneurópsky trh s energiou s rovnakými podmienkami pre všetkých. To by sme tiež mohli zohľadniť. Či dalo by sa hovoriť o tom, do akej miery cena odráža dopyt a ponuku, alebo mala by odrážať cenu a ponuku, keď nie, tak to Musí za každým ísť e, v súlade s pro bono publico princípom. A môže byť dosť ťažké garantovať investície, hlavne na podporu inovácií, čistých energií a tak ďalej. Takže ťažké bude zaručiť investície do produkcie a kapacity. Priorita a výnimky už tak to je silný nástroj, pokiaľ ide o inovatívne zdroje, ale súčasne to môže byť veľmi skresľujúci e, faktor na trhu. Takže treba to vyvažovať a tu vítam váš návrh. Keď sa potom pozrieme na výnimky pri zodpovednosti. To môže byť diskriminačné pre tých, ktorí vyvažujú tieto zodpovednosti, takže treba naozaj veľmi opatrne to posudzovať. Všetci hráči na trhu by mali ma, e, e, ak chceme preferenčný prístup definovať, čo bude záverečným výsledkom týchto opatrení. Musím len zdôrazniť, že sme veľmi blízko a určite počas tieňového stretnutia všetko budeme vedieť dobre posúdiť. Ďakujeme pani Višnevská. Ďakujem pekne, kolegovia. Na úvod by som chcela poďakovať pánu Beletovi za jeho prácu, za spoluprácu. Pokiaľ ide o návrh komisie, súhlasím s vymedzeným cieľom a tiež s nájdenými riešeniami. Myslím si, že by sme sa mali snažiť o zlepšenie fungovania trhu s elektrínou, mali by sme integrovať trhy a pripojiť na ne i dôvod, prečo máme poruchy v systéme, ak naozaj chceme znižovať e, emisie a takisto náklady, keď chceme zohľadniť regionálne aspekty, treba urobiť viac. A myslím si tiež, že členské krajiny za týmto účelom musia mať nástroje na to, aby dobre mohli poňať svoj energetický mix. To je totiž stále zodpovednosť členských krajín. Okrem toho EÚ je veľmi, pokiaľ ide o zdroje energie, rozmanitá. Musíme byť opatrní pri prenose kompetencií. na úroveň európsku. Najťažšou témou je pravdepodobne to, že pokiaľ ide o úrovne emisie, sú tu technické zadania 550 gramov CO2 na 3 kWh, ktoré sa potom zaznamenávajú na vnútornom trhu s prúdom. Asi viete, že komisia celkom rýchlo zaviedla takéto, takýto predpis. Rozhodnutie padlo na najvyššej úrovni bez toho, že by sa robili nejaké odhady dopadov. To vedie k otázkam, prečo takto to prebehlo. Ne, myslím si, že by sme mohli vychádzať z toho, že tento mechanizmus bol zavedený z dôvodov, ktoré nie veľmi súviseli s ochranou životného prostredia a že tu treba veci ešte vyjasňovať. Komisia potom to, tento odhad prenechala externej gréckej firme a nie je tu však odpoveď na to, či tento limit 550 gramov sa nejakým spôsobom odráža pozitívne na životnom prostredí. Euroelectric eh, vlastne návrh komisie úplne zničil. Doslova sa hovorí, že vnútorný trh s energiou je so zodpovednosťou členských krajín a my tu máme tému, ktorá siaha ďalej než eh, oblasť ETS, len malá oblasť produkcie. Okrem toho sa tu výrazne zvyšujú ceny energie. Bezpečnosť energií sa ohrozuje. Importný e, dovozný trh pre dovoz plynu. Osobitne potom sa to týka e, ruského dovozu v prípade Polska. Okrem toho je ťažké e, než vlajková loď, teda znižovanie energií v EÚ. Máme tu výrazné náklady spojené s tým v forme zvýšených cien energií. Pripomínam len, že elektrifikácia dopravy je jedným z najväčších ekologických cieľov vo vzťahu mojej polskej vláde. Spravodajca, ktorý normálne pôsobil rozumne, nevie o týchto aspektoch. Navrhuje sa tu, aby tieto hraničné hodnoty <clears throat> sa použili bez prechodného obdobia. Nové informácie by nám mohli umožniť konštruktívne pracovať ďalej, aby sme týmto spôsobom mohli zabezpečiť, že členské krajiny same tvárnia svoju energetickú politiku. Týmto spôsobom sa dajú plniť ciele e, Európskej únie. Pani Jetenáky. Naša tieňová spravodajkyňa za ALDE nie je prítomná, preto požiadala mňa, aby som vyzdvihla jej kľúčové body. To mi napísala. Vítame návrh komisie, ktorý tvorí veľmi dobrý základ a prichádza s rozumnými návrhmi, ktoré umožňujú ďalšiu integráciu trhu. Tiež by sme poďak chceli poďakovať spravodajcovi za stanovisko. Zhodneme sa na mnohých veciach a vítame hlavne jeho pozíciu k význame interkonektorov pre dobré fungovanie energetických trhov. Taktiež súhlasíme s návrhom spravodajcu, pokiaľ ide o kapacitné mechanizmy, ktoré by mali založené na transparentných kritériách a nemali by byť v rozpore s klimatickými a energetickými cieľmi EÚ. Chceme predložiť pozmejúce návrhy najmä na posilnenie nasledovných bodov. Chceli by sme posilniť ďalej úlohu interkonektorov. Momentálne cezhraničné interkonektory EÚ nepostačujú na e, podporu e, energetických trhov, aby sa riešil problém energetických ostrovov nachádzajúcich sa v určitých regiónoch. Radi by sme zdôraznili, že každá členská krajina dosahuje mieru interkonek prepojení na úrovni 10 e, e, produkčnej kapacity do roku 2020. Ide o dosiahnutie ambicioznejších úrovní do roku 2030. Ďalej veríme, že ukladanie energie môže zohrávať e, rozhodujúcu úlohu v našom systéme e, elektrickej energie. Nie len, že sa budú zmierňovať výpadky, ale e, že sa občanom dá možnosť zohrávať aktívnejšiu úlohu a stať sa aktívnymi zákazníkmi. Preto by sme chceli, aby tu bola centrálnejšia úloha v, v nariadení pre ukladanie energie. Po tretie, pokiaľ ide o priority dispečingu, veríme, že členské krajiny, ktoré ešte nedosiahli svoje ciele obnoviteľných energií, môže to zohrávať dôležitú úlohu a malo by sa to zachovávať. V neposlednej miere si myslíme, že kapacitné mechanizmy by mali vznikať na základe posudzovania dopadov. Malo by to byť obhájené a e, mali by tu byť kritéria pre výberový postup. Tešíme sa na dobrú ďalšiu spoluprácu. Now, Madame Kilonen. Ďakujem pani Kilonen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Milí kolegovia, rada by som poďakovala spravodajcovi za dobrú prácu, ktorú odvedol. V tejto otázke takisto hovoríme o klimatických e, zmenách, na ktoré treba pamätať zo pár slov k celému textu. úloha spotrebiteľov je eh, veľmi dôležitá. Energie je vnímaná ako služba, takže treba vnímať pohľady klientov, spotrebiteľov a pre nich treba zabezpečovať, aby trh dobre fungoval. Momentálne v Európe sa deje mnoho investícií do energií, ale Energetická chudoba zostáva stále výzvou. Občania nemajú dostatočný prístup k energetike a bolo by potrebné, aby sme mohli investovať do flexibilných riešení. Zamýšľať sa treba nad možnosťou financovania s cieľom toho, aby každý občan mohol mať lepší prístup aby mohol e, využívať nové inovatívne technológie, ktoré prichádzajú na trh. Potrebujeme inteligentné siete, rozvíjať ich, dobré služby. To všetko je dôležité. Je dôležité, aby domácnosti, spotrebitelia dokázali mať prínos z toho, čo je na trhu. Bez toho, že by to veľmi zaťažilo ich faktúry. Treba tiež hľadať lepšie interkonektory a treba dospieť k situácii, kde budeme môcť e, všetky formy výroby energie brať e, na jednu úroveň. E, dôležitá je bezpečnosť dodávok energie. Tiež je dôležité, aby sme mali viac skúseností, aby sme mohli e, skonštruovať nejaké väčšie zariadenie. Uvedomujeme si totiž, že veľké inštalácie nemožno konštruovať, keď nemáme jasné predstavy o tom, aké sú náklady, zodpovednosť a aplikácia v severských krajinách. Existuje systém, e, osobitný systém, ktorý dobre funguje. Dobrý príklad spolupráce medzi rôznymi sektormi a ja dúfam, že sa budete vedieť e, inšpirovať týmto systémom i v iných regiónoch. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem. Vítam správu kolegu Beleta. zdieľame názory u dôležitých bodov. Avšak rád by som na úvod zdôraznil štyri ciele. Pri príprave novej legislatívy by sme mali e, ich mať na pamäti. Poprvé, podpísala, EU podpísala Parížskú dohodu, dohovor a verejne sme sa prihlásili k tomu, že chceme byť lídrami u zdrojov obnoviteľných energie a účinnosti energetickej. Druhý cieľ, e, takisto dôležitý, je ten, že občania sú v centre e, energetickej e, tranzície. Dôležitá je, aby cena bola prístupná pre priemysel. A ďalšia veľmi dôležitá vec, i pozmenenia správy idú v týmto smerom, je tá e, regionálna spolupráca. Tie regionálne operačné centrá, ROX. A ďalej je, je dôležité, e, aby dôležité tie piliere, na ktoré zabúdame investície, inovácie, nové technológie, fungovali Už sme tu mali stanoviska, pokiaľ ide emisné limity. 500 gramov na kWh. Musíme si uvedomovať, že to sú limity momentálnej technológie a dokonca tie informácie, ktoré máme od e, e, oblasti energetiky je, že potrebujeme prostriedky na inovácie a pre výskum, na rozvoj nových, nové typy flexibilnejšie a ak hovoríme o kapacitných mechanizmoch, musíme mať na pamäti, že najdôležitejšia sú, súčasť je flexibilita, pretože vyššie percento obnoviteľných energií znamená nie len mať kapacity v rezerve, ale e, flexibilné kapacity. S dostatočnými prostriedkami v inováciách som presvedčený, že náš priemysel sa môže rozví- rozvíjať lepšie, aby tu boli ambicioznejšie štandardy. A týmto posolstvom môžeme vyslať signál e, k lepšeniu systému ukladania, skladovania energii. A tiež potom Samozrejme, podporujeme ten prístup adekvátnosti zdrojov. Treba sa dohodnúť na národnej a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o túto otázku. Náklady samozrejme budú pre našich občanov. Ďalšia vec, Občania musia byť v centre energetickej transformácie. Musíme uvoľniť priestor novým hráčom na trhu, občanom samotným, ktorí majú možnosť právo predávať produkciu energie. Faktor, ktorý momentálne neexistuje na našich trhoch. A s vysokou pravdepodobnosťou budú existovať v budúcich rokoch. Distribúcia priorit, to je veľmi dôležité. Chceme byť e, lídrami pri obnoviteľných energiách a chceme dosahovať parížské ciele. Musíme e, riešiť distribučný systém, nielen tr- e, transmisiu. My podporujeme ten názor, že potrebujeme naozaj dopadové štúdie pre podstatné technológie v oblasti obnoviteľných, aby sa tieto mohli podielať na trhu bez e, subvencií, ale nie interaktívne. Takže existujúce projekty, tu potrebujeme dispečing priorít, pretože e, ide i o finančné záväzky, pokiaľ ide o participáciu na, e, na trhu s energiou. Veríme samozrejme v tejto súvislosti v plodnú spoluprácu pri e, finalizácii dokumentov. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Grostet. Ďakujem. E, podporujem prácu, ktorá, ktorú odviedol pán Belet Trh s elektrickou energiou musí byť flexibilnejší, treba do neho zapojiť obnoviteľné energie a umožniť dynamické riadenie spotreby občanov. Hľadáme teda určitú rovnováhu, ktorú hľadá spravodajca dobrým spôsobom. Členské krajiny budú môcť mať mechanizmy kapacitné, tie sú dôležité pre zabezpečenie dodávok e, energií, ale podľa mňa nesmieme kondiciovať toto na určitú štúdiu adekvátnosti. Potrebujeme dlhodobú víziu a všetko, čo ju podkopáva, nie je dobrým smerom. Pokiaľ ide o obnoviteľné energie, e, idú dobrým smerom. Želám si však, aby priorito vstupu do e, sietí by sa rezervovalo len technológiám, ktoré nie sú zrelé. Ehm, morská energia, eh, rôzne veterné eh, a vodné eh, malé inštalácie. Tu je dôležité pokračovať a dávať im príslušnú prioritu. Pokiaľ ide o vytváranie regionálnych operačných centier, je to dobrý e, smer, ale tiež sa tu nesmieme E, zbaviť možnosti e, zvládať toky pomocou transportných sietí, takže e, transfer úloh do týchto regionálnych centier je dobrou vecou, ale je dôležité, aby operatívne to fungovanie nebolo tiež transferované. Bolo by to určite odpojenie potom operatívneho rozhodovania a zodpovednosti a to by sme nešli dobrým smerom. Takže treba tu byť veľmi bdelý. Toľko elementy, ktoré som chcela vniesť do diskusie. Ďakujem. Uh, Ďakujem vám pekne. Ďalším rečníkom je pán Líze. Teda ešte Myslím si, že treba poďakovať takisto pán e, spravodajcovi v ITRE. Chceme dobre zabezpečenie e, e, cenovo výhodných energií. Na to potrebujeme skutočnú hospodárskú súťaž a inovácie. Je tu množstvo ľudí, ktorí pripravujú, vyvíjajú nové technológie s cieľom zvládať výkyvy v oblasti obnoviteľných energií. E, management ľudských zdrojov je tu dôležitý bežný, bežný e, spotrebiteľ spotrebuje 1%, výrobca e, e, hliníka musí však okamžite znížiť svoju spotrebu na nulu, keď je tu výpadok. To treba finančne zohľadniť. Musí tu byť obchodný model, ktorý to zohľadňuje. Preto ja osobne som tak trochu skeptický, pokiaľ ide o kapacitné trhy, existujú podľa mňa iné e, možnosti nechať fungovať trh a keď to bude naozaj um, pod tlakom, možno vytvoriť určitú strategickú rezervu. Potrebujeme minimálne zasahovať do trhu, maximálne ho nechať fungovať. A jednu vec e, som nepochopil pani Višnevská, možno to bola chyba tlmočenia, nemecká kabína povedala, že vnútorný trh je e, kompetenciou členských krajín a to je veľký, veľký e, rozpor. Vnútorný trh je kľúčovou časťou EÚ a patrí to i k energetike. E, určité veci zvládajú členské krajiny dobre, ale určite nie vnútorný trh s energiou inak by to nebolo cenovo výhodné, ak by sme všetko robili národne. Predražilo by sa to. Ja osobne návrh Európskej komisie s 550 e, vidím veľmi pozitívne. Pán Karens e, to ne, e, napadol. Treba zdôrazniť, že to neplatí pre strategické rezervy, ale len pre oblasť kapacitných trhov. Ja som takisto podporil návrh pána Beleta, aby sme sa na ten problematiku Priority Dispatch ešte pozreli aby sa e, presadili e, na týchto trhoch. Otázka je, ako rýchlo e, a s akými obnoviteľnými energiami do akej miery ešte budeme potrebovať priority dispatch a pokoľ, pokoľkú dobu. Ďakujem veľmi pekne, pán Líze, pán Balco. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o vnútorný trh eh, s elektrickou energiou, teda konkrétne pokiaľ ide o jeho reguláciu, podľa môjho názoru ide o tému, ktorá je mimoriadne citlivá. A to preto, lebo je potrebné stanoviť, ktoré oblasti spadajú do kompetencie EÚ a ktoré sú v rukách e, národných štátov. Ja osobne mám pocit, že to, že 8 národných parlamentov v súvislosti s touto prepracovanou verziou zaujali určité stanovisko, že teda vypovedá o niečom, že tieto parlamenty sú toho názoru, že táto prepracovaná verzia porušuje princíp subsidiarity. stanovisku Maďarského parlamentu sa napríklad uvádza, že právomoci na úrovni EÚ v súvislosti s mechanizmom kapacity sú porušením princípu, princípu subsidiarity. Článok 23 obmedzuje možnosť členských štátov sami si stanovovať vlastný energetický mix. Niektoré oblasti, respektíve isté kompetencie sa posúvajú na úroveň EÚ, pričom ale zodpovednosť tejto súvislosti, teda v súvislosti s týmito kompetenciami stále ostáva u členských štátov. Ďalej sa v stanovisku Maďarského parlamentu uvádza, že momentálne majú členské štáty nástroje na posilnenie práv spotrebiteľov s cieľom znižovať energetickú chudobu. Takže vystáva otázka, do akej miery stanovovanie ceny na úrovni trhu obmedzi členské štáty využíva takéto dôležité nástroje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než sa vrátime k spravodajcovi, aby mohol odpovedať, by som chcela dať priestor komisii. Pán Van Hastoren, ak to správne vyslovujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za túto príležitosť vyjadriť sa k diskusii, ktorá dnes prebieha. V prvom rade chcem povedať, že sme s veľkým záujmom počúvali tie podnety, ktoré odzneli, pretože podľa nás naozaj prispievajú k diskusii a hľadajú, snažia sa teda nájsť e, cestu vpred, rovnako ako, ako to robíme my v komisii. V prvom rade by som chcel e, povedať, čo zarazilo nás, alebo čo napadlo nás, keď sme si čítali návrhy na pozmeňovacie návrhy. V prvom rade pôvodná motivácia komisie pri návrhu, pri formulovaní toho pôvodného návrhu bola takáto. E, chceli sme, aby bol, market, aby bol trh prispôsobený na obnoviteľné zdroje energii, to znamená stimuly pre skrátené alebo zjednodušené obchodovania a podobné mechanizmy a e, stimuly e, účasti na trhu bez diskriminácie, tak aby do roku 2030 e, sme boli prispôsobení na prechod, ktorý nás čaká. Tým sa dostávam k diskusie o prioritných aspektoch, lebo ako som povedal, pred desiatimi rokmi to bolo pomerne čierno a obnoviteľné zdroje boli boli, boli vlastne novými technológiami a dnes už prenikajú do všetkých oblastí a v roku 2030 očakávame, že systém ich bude musieť plne akomodovať a do roku 2030 e, očakávame, že 60 e, produkcia energie bude z obnoviteľných zdrojov. Momentálne v tejto technológie požívajú rôzne regulačné výnimky, ktoré však pomaly strácajú zmysel, pretože e, kompenzovať za výhody, ktoré tieto technológie teraz už poskytujú, prestáva mať zmysel. A preto by som chcel apelovať na e, túto snemovňu, aby zvážila, či rovnováha, ktorú e, komisia do balíka vložila, podporuje naďalej um, alebo či, či náhodou táto rovnováha, ktorú komisia sa snažila zaviesť, nie, nie je správna. E, ďalej, sieť platky a poplatky za preťažovanie siete. Komisia v rámci tretieho balíka zaviedla možnosť toho, aby e, TSO a regulátori prenašali e, príjmy z, e, z poplatkov za preťaženie na nižšie úrovne systému, tak aby sa dalo investovať do budovania lepších prepojení. Po tejto diskusii sa možno vynorí argument, že to ide príliš ďaleko a tým sa dostávame k otázke, čo urobiť, aby sme toto umožnili a zároveň za akých podmienok to urobiť. Teda aké spresnené podmienky alebo sprísnené podmienky pri e, rozdeľovaní tohto príjmu z poplatkov za preťažovanie siete stanoviť. A e, my sme navrhli naviazať to na 50-percentný cieľ alebo inde 10-percentný cieľ. Komisia je trocha, trocha váhavá, pretože toto kritérium by bolo nezáväzné a bolo by veľmi ťažké tento konkrétny cieľ e, premietnúť do konkrétnych okolností členských štátov. A v tomto kontexte možno je užitočné povedať, že prepájanie, to síce sa deje formou nejakého kábla, ale e, parametre tohto kábla závisia od toho, čo TSO e, robí a akým spôsobom ho sprístupne ostatným účastníkom na trhu. E, teda hovoríme o cezhraničnom obchodovaní alebo e, o cezhraničnom prerozdeľovaní. Toto sú výzvy a ja by som povedal, že je potrebné v prvom rade stanoviť priority pre to, ako sa budú poplatky z preťažovania siete rozdielovať do čoho sa budú investovať, napríklad teda na zlepšovanie konektivity, ale zároveň um, sa pozrieť na náklady, ktoré nie sú pokrývané týmto kritériom v súčasnosti a tým pádom zlepšiť napríklad dostupnosť e, pripo- e, pripojovacej kapacity takýmito, takýmito mechanizmami. A momentálne sa to nejaví veľmi uh, e, životoschopné z hľadiska adekvátnosti by bolo dobré, a už som to spomenul, komisia chcela zdôrazniť integráciu obnoviteľných zdrojov do trhu a druhá vec je zabezpečiť, aby trhy boli e, schopnejšie financovať investície. A tým sa dostávame k tým mechanizmom budovania kapacít a udržovania kapacít v situácii, kde e, existujú rôzne e, mechanizmy vyrovnávania kapacity, ktoré nie sú koordinované a v podstate dochádza k dotáciám nadkapacity. Takže ak e, bude existovať európsky, celoeurópsky systém hodnotenia, tak je treba zabezpečiť, aby ak kapacita bude k parametrom, ktorý sa bude zvažovať, tak sa bude zvažovať len tam, kde je potrebná. A toto bude požadovať spoločné posúdenie, štandardizované posúdenie a jeden orgán, ktorý by ho vykonával. Ja chápem, že toto posúdenie by malo vziať tu e, úvahy rôzne špecifika jednotlivých krajín a tu ešte treba odviesť určitú prácu, ale ja som chcel zdôrazniť jednu vec a nebolo to možno celkom jasné. Pozmeňovací návrh, pozmeňovací návrhy hovoria o tom, že táto kľúčová úloha jedného e, harmonizovaného orgánu e, by mala zostať zachovaná. A, a teraz k tomu Prahu 5, 550, tam uznávam, že E, nie je to jednoduchá téma. Chcem len zareagovať na pripomenku, ktorú, ktorá odznela. E, komisia by musela, alebo teda by musela e, vziať do úvahy mieru tohto účinku, ale to nie je celkom pravda. My v komisii máme štúdie, ktoré zatiaľ neboli publikované, ak by to bolo potrebné, alebo ak niekto požiada, tak samozrejme ich dáme k dispozícii Nákladová efektívnosť e, tohto konkrétneho opatrenia sa teda skúmala a nákladová efektívnosť opatrení, ktoré e, znamenajú, alebo ktoré sa týkajú konkrétnych kapacít, ako napríklad e, tých 550, 550, kto za to bude platiť, toto ale asi nie je fórum, kde budeme vysvetľovať podrobne celé to posudzovanie. Ďalšia vec, ktorá sa týka Vox, tak e, tu návrh komisie e, neprišiel len tak z modrého neba. E, my už teraz máme dobrovoľnú spoluprácu TSO, teda deje sa to. A tá koordinácia už teraz funguje zo spodu nahor a je priestor na to, aby TSO, teda prevádzkovateľ prenosovej sústavy, si spolu s členským štátom nastavili E, to, ako tieto e, bloky budú fungovať. Čiže komisia e, neuplatňuje nejaký prístup z hora nadol, práve naopak. Ďalší element ďalej, ako tieto regionálne centra budú fungovať, to si teda môžu určovať prevádzkovateľ prenosových sietí a pri tých rokoch, e, teda ROC, je systém, e, kde sa uplatňujú existujúce pravidlá a ja to spomínam preto, lebo návrh tiež obsahuje zmenu e, oproti zneniu rozhodnúť o odporúčania. Toto nie je nejaká mierna zmena, pretože my tie roky, teda vlastne regionálne centra už implementujú aký a, a tu nejde o o, o ľahkú zmenu. Tu ide, o, e, tu ide výpočet kapacít na hraniciach a e, musíme sa rozhodnúť, či to naozaj chceme tlačiť týmto smerom. Mnoho ľudí hovorilo o regionálnych operačných centrách a tvrdia, že je to akási novinka. Nie, nie je to novinka, je to vec, ktorá existovala už predtým v, sek- v existujúcej sekundárnej legislatíve. Ale treba to zohľadniť, e, keď budeme navrhovať budúci regulačný rámec. Ešte by som chcel dať slovo kolegovi, ktorý e, objasnia niektoré ďalšie aspekty diskusie. Ďakujem veľmi pekne. E, moje meno je Manuel Sanchez. Ja sa chcem vyjadriť dvom veciam. V prvom rade, ako navrhujeme vytváranie cien alebo cenotvorbu. V našom návrhu je jasné, že chceme, aby cena sa formovala na základe e, pravidel dopytu a ponuky. A toto nie je generická záležitosť, lebo Keby sme to keby sme to brali tak, že chceme zavádzať vý... skrátka žiadne výnimky. V tomto prípade skrátka nechcem žiadne výnimky. Prevádzkovateľa prenosovej sústavy bereme, prevádzkovateľov prenosovej sústavy bereme ako hospodárske subjekty a um, a sú to e, subjekty, ktoré hľadajú určite na tom trhu určitú rovnováhu. E, no a ďalej sa domnievam, že by sa do toho mali zapojiť aj združenia výrobcov plynu. My každopádne zašleme podrobnejší materiál, ak budeme chcieť tento nový formát, aby začal fungovať. E, my chceme, aby e, fungovala aj spolupráca medzi PPS a PPS a e, teda prevádzkovateľmi v rámcovej sústavy. A práve a tento nový orgán by mal podporiť takúto spoluprácu medzi prevádzkovateľmi v rámcovej sústavy. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz naspäť k spravodajcovi pán Belet. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, budem hovoriť čo najstručnejšie. Ďakujem všetkým eh, teňovým spravodajcom a ostatným kolegyňam a kolegom za, za, za vstupy. Eh, je tu veľa, veľa elementov a ja sa ich budem snažiť eh, čo najstručnejšie zlúčiť. Pán Poč, zhodli sme sa už dnes do obeda, že si urobíme pekné stretnutie v nasledujúcom týždni, dáme si kávu a budeme hovoriť o tom, ako integrovať tie dve správy. Vaša, vaše pripomienky týkajúce sa nových, tej, tej novej záležitosti ROC, ktoré komisia považuje za starú vec, budeme to musieť preskúmať dnes samozrejme našim úmyslom, aby sme podrývali existujúce aký práve naopak. Čiže budeme E, s vami komunikovať a budeme sa snažiť nájsť dobré riešenie. Prioritou, pra, pardon, e, Pavel, Priority Dispatch, ja som e, vyrozumel, že s tým nie ste úplne spokojní. Vy ste hovorili o rovnováhe, takže ja si myslím, že nájdeme nejaké riešenie. Pani Višnevská je tu ešte stále, takže dúfam, predpokladám, že môžem pani Vyšňovsku presvedčiť o tom, že Nehovorím o krajine, ktorú poznám najlepšie, ale komunikujem s mnohými kolegami. A pri spracovaní tohto stanoviska skrátka zohľadňovali sme samozrejme situáciu viacerých krajín a máte tu aj ďalších kolegov z Polska, Andreja a ostatných. My vieme aj na základe komunikácie s nimi, že je to veľmi delikátna vec a že niektoré členské štáty sú v tomto naozaj veľmi špecifické. Peter Líze, ten reagoval na skutočnosť, že my nechceme um, vstupovať, zasahovať do skutočnosti, že energetický mix je vnútroštátnou kompetenciou. Nie, samozrejme. E, to nechceme nejako spochybňovať, nechceme o tom ani diskutovať. Hovoríme tu však o vnútornom trhu a to no, bez toho, aby sme zasahovali do zostavy energetického mixu v jednotlivých krajinách. Hovoríme tu o tom, čo e, toto prináša spotrebiteľom. My hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, energetickej bezpečnosti a tieto dve veci sú oddelené od e, energetického mixu, e, aj keď sú to výhrady, ktoré chápeme a budeme sa ich snažiť zohlasniť. zohlasniť. Pani, zohľadniť. Pani Etemaki hovorila o aspektoch prepájania, e, priority dispatch, teda prioritné disponovanie, to je vec, kde mnohí kolegovia tvrdia, že to musí byť vec dočasná a našim úmyslom ani nie je, aby sme to zrušili v nasledujúcich rokoch. Ako François spomenula, my zohľadňujeme, teda hovoríme o inovatívnych malých projektoch, teda zohľadňujeme ich, tie sa neustále objavujú na trhu a Priority Dispatch musí byť je to stále podľa nás dobrý nápad a e, nechceme ho zatracovať. Pani Kelonen hovorila o Spotrebiteľo, spotrebiteľovi my chceme pomôcť spotrebiteľ, aby sa rozhodoval, rozhodoval lepšie. Chceme, aby prihľadal aj na náklady a to je jeden z našich cien. Pán, pán Škrilek, vy ste hovorili o skutočnosti, že mechanizmus kapacity má dočenia, najmä s flexibilitou. A určité existujúce plynové e, turbíny môžu e, profitovať z určitého inovatívneho prístupu a je to naozaj jedno možné riešenie, e, ktorým by sme vedeli ošetriť mechanizmus kapacity. Zabudol som na pána Balca, ale myslím, že už odišiel hovoril o subsidiarite. Všetci sa samozrejme zhodneme na tom, že subsidiarita by mala byť nedotknutá, ale našim úmyslom ani nie je útočiť na členské štáty a zasahovať do ich energetického mixu, dostávania energetického mixu. Ide o energetickú bezpečnosť a našou hlavnou otázkou je E, spotrebiteľ, alebo teda hlavným cieľom je ochrana spotrebiteľa. Takže, pán Balco, to, čo hovoríte, že sú vaše e, obavy a výhrady, to sú aj naše najdôležitejšie ohľady. No a výmena názorov je vždy možná. Konec koncov diskusie s teňovými spravodajcami budú prebiehať. My sme otvorení všetkým pripomienkam. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh, thank you for the... Ďakujem veľmi pekne Diskusia bude teda pokračovať termínom predkladania návrhov kolegovia sú oktobra o 11. Ven budeme o tejto veci rokovať 21. Posledná záležitosť na našom dnešnom programe e, sa týka včiel. Ehm, a výzvy pre včelársky sektor EÚ Vidíme, že návrh stanoviska predkladá pani Mirej Dornano. Máte slovo. Merci, <coughs> Merci madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ten...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 hlavne teda autorke stanoviska, pani Dornano. Ja som rád, že to stanovisko nie je až také dlhé, lebo to je často problém. Ste stručná, ale tie najdôležitejšie problémy tam všetky sú, s ktorými sa potýkame v sektore včelárstva. Hlavne sa mi páči to, že hovoríte o tom výskume, že ten je podstatný, pokiaľ ide o životnosť eh, včelých kráľovien, a pokiaľ ide o biologické pesticídy, e, aj toto iba podporujem. Ďalej. Mám pocit, e, že také Thank you. Uh, now, Madame Evi. Ďakujeme teraz pani Evi. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla. Na rozdiel od kolegov viem samozrejme, že stanovisko k iniciatívnej správe má relatívne obmedzené možnosti, preto je ťažké rozširovať to, čo navrhuje spravodajkyňa. V zásade to v podstate e, nachádza moju podporu. Určite vnesieme nové elementy. Chceme zdôrazniť, aké dôležité tí sú, sú včelstva a včelári nie len pre ekosystém, ale i pre naše e, stravovanie, zabezpečenie potravín. Štúdie ukazujú, ako včely prispievajú k lepšenej kvalite úrod. Toto je samozrejme e, veľmi cenné. E, malí polnohospodári dokážu zlepšiť svoje výnosy viac menej nákladovo neutrálne tým, že e, sa podporuje opeľovanie. To pomáha im v spoločnej polnospodárskej politike, ktorú máme e, v Európe, ale aj zvyšok sveta. Ďalší pozmeňujúci návrh bude mať za cieľ posilniť to, čo tu e, zakotvila spravodajkyňa, že je nevyhnutné zakázať použitie neonikotinoidov. Urobili sa tu kroky, to však nepostačuje. 10 tisíce občanov e, formuluje petície. Je dôležité ísť vpred Mm, určite už nenájdeme ďalšie ospravedlenenia. Stovky e, štúdií ukazujú, že vymieranie včelstiev pri takýchto prostriedkoch je o 23% vyššie než u iných e, včelstiev. Musíme teda konať. Vieme, je v záujme včelárstva Eh, zabezpečovať tento, túto tranzíciu v oblasti. Potrebujeme postupy, ktoré sú trvalo udržateľné. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedníčka. Sú to už roky, možno 10 ročia, čo moja politická skupina sa zaoberá touto otázkou včelárskeho sektoru v EÚ Tí, ktorí ste tu dlhšie, si pamätáte na našu kolegyňu Astrid Luling, ktorá vždy vystupovala veľmi e, angažovane v tejto otázke. A dnes už tak je dôležité naozaj, aby poľnohospodárstvo zohľadnilo e, výzvy v tohto sektoru. Kolegovia o tom hovorili, o vymieraní čelstie. Hovorili sme o tom i v tomto výbore často. Tá výroba e, medu v Európe nepostačuje. Apelujeme preto na, respektíve využívame e, e, dovoz a vieme, že tretie krajiny ne, sa neopierajú o komunitárnu produkciu. Ne, nevie, vieme, že med z dovozu nie je taký ako ten domáci. Treba byť naozaj v tomto veľmi precízny. Podporujem slova, ktoré tu zazneli a myslím si, že je dôležité e, vyjasniť určité veci, ale treba umožniť naozaj e, oceňovať e, med, je to principiálne dôležité, je pravda, na juhu Francúzska e, po niekoľko rokov e, prebiehajú naozaj vynimočné iniciatívy a tu je dôležité profesionalizovať túto branžu, aby sme e, zvládali genetický výber, aby sme podnikali akcie, myslím si, že práve tu musíme zohrávať dôležitú úlohu. Eh, eh, Ďakujem teraz pani Rís. Ďakujem. Eh, zdieľam tú spomienku pani Grosted na pani Link. Pamätáme si plamenné prejavy pani Luling k témam včiel ja takisto podobne s pani McGuinness som spoluorganizátorkou e, biotýždňa, ten júnový týždeň v Čelstiev, kde sa môžu práve pertraktovať tieto problémy. Ten text e, nám ukazuje, aké sú obmedzenia e, pri iniciatívnej správe. Vieme, že tu máme E, málo priestoru, počet znakov, ktorý mám k dispozícii, alebo chýbajú tu určité veci. Pokiaľ ide o formu, e, zdieľam slova citované pani McGuinness z, zoskupiť určité body. Pokiaľ ide o substanciu a semantiku, ale e, myslím si, že e, expres z verbis je to nie je v texte, teda uvedenie tých neonikotinoidov, nie pesticídy a tak ďalej v texte. A naozaj v texte spomenutý názov týchto látok e, toxická látka, tak ako bola e, pomenovaná v roku 2013. E, obrovská celoeurópska petícia, asi 5 miliónov občanov sa vyjadrilo k neonikotinoidom komis, e, výbor má kópiu tohoto textu. Treba to naozaj presne spomenúť, nie je to nejaký e, detailík. Ďalšie veci, ktoré tu chýbajú, neviem, či sa na to nájde priestor, e, ničenie habitatov, klimatické zmeny, to všetko sú dôležitú vec. Veľmi dôležitá principiálna vec je sú údaje a výskum. Komisia e, v nedávnej červenej knihe hovorila o hrozených typoch včiel a v tej analýze sa hovorí, že takmer tisíc druhov variet z 2000 celkovo druhov je ohrozený. čiže takmer polovica. E, bude to ťažká úloha, sú to štatistiky, ktoré sú rozhodujúce, pokiaľ ide o posúdenie presných rizík. Je to jedna z úloh e, Európskej platformy. Takže ja naozaj by som sa chcela obmedziť len na tieto poznámky. Verím dobrú spoluprácu. E, kolegyne, ktoré so mnou organizovali ten bio týždeň, tým chcem poďakovať a takisto za prácu vás Fridlin ďakujem. Merci bien. Um, now the floor... Ďakujem. Slovo má komisia, predstaviteľ komisie, Charles. Thank you, uh, Chair, and um, also thank you. Uh... Ďakujem. I spravodaj e, pekne ďakujem za tieto dôležité návrhy pre sektor, ktorý naozaj je, v centre našej pozornosti. Vieme, že včelstva sú veľmi krehké, musíme sa o nich um, veľmi starostlivo starať, pretože opeľovanie je dôležité pre celý polnohospodársky sektor, o tom nie je pochyb. E, to sa týka domácich včiel ale i divokých e, opelujúcich včelstiev. Vieme, že včelárstvo veľmi zohráva dôležitú úlohu e, v regiónoch členských krajín, vo vidieckej oblasti. A všetci chceme, aby boli pre ne vytvorené dobré podmienky, ich habitaty, osobitne v časoch, kedy E, nepostačujú e, potravinové zásoby. Z našej strany nejaké odpovede na vaše úvahy? Pani McGuinness hovorila o diskusiách s Komakry. Chcel by som zdôrazniť, e, že veľa podporujeme spoločnej poľnohospodárskej politike e, včelárom, predovšetkým pokiaľ ide o rozpočet vyčlenený v našich programoch e, pre včelárov. ...36 miliónov eur ročne. Tiež by som chcel zdôrazniť, že toto e, prinieslo plody počet, e, celkový počet úľov e, za posledné roky narastol. Je to permanentný trend, využívajúc tieto fondy s cieľom stimulovať včelárske aktivity. Čo je veľmi dôležité a na čo by sme nemali zabúdať, je, že spoločná polnospodárska politika zabezpečuje rôznymi nástrojmi podporu životnému prostrediu. Pani McGuinness spomenula e, zozeleňovacie aktivity a ja by som dodal, že všetko, čo patrí e, ku cross-compliance, dobré polnospodárske opatrenia a ďalšie, ktoré sú súčasťou štrukturálneho fondu e, podpory prostredníctvom regionálnych programov, to všetko pomôže habitátu a životnému prostrediu. Určite s vami súhlasím, že musíme sa na to pozerať veľmi dôsledne, osobitne potom, pokiaľ ide o ochranu e, e, rastlín pred pesticídami. Máme tu veľmi striktný autorizačný schvaľovací proces a viete, že toto schvaľovanie je možné len vtedy, keď výrobky e, sú e, bez škody na ľudskom a e, živočišnom zdraví. Musíme monitorovať tieto súvislosti a tešíme sa na situáciu, ktorá sa prispôsobuje. Spomínali ste nikotinoidy, kde sme zachádzali využitie týchto produktov. Myslím si, že toto je správna cesta. Potrebujeme podporu vedeckého sveta, aby sme zabezpečili to, že nedostaneme, nebudeme zavádzani e, tým či oným smerom. A posledný bod sa týka problému falošných e, dodávok medu, kvality medu, štandardy trhu, e, teda e, medu, ktorý je na trhu. Máme tu problém, pokiaľ je o cukornatosť a technické možnosti, ktoré máme kolegovia z DG Sante osobitne pracujú práve na týchto témach. Vytvorili sme celoeurópsky koordinovaný koordinačný plán. Výsledky sú známe. Chcem povedať jednu vec. Vo všeobecnosti výsledky indikujú, že prax dosládzania e, e, medu je známa v Európe i v tretich krajinách. Musíme spolupracovať s členskými krajinami. pokiaľ ide tieto kontroly. Pokiaľ ide o kvalitu našeho medu, spolupráca v sektore musí byť, aj monitoring musí byť veľmi dôsledný, pretože je to sektor, kde sú podmienky dôležité, aby boli priateľné a životoschopné pre občanov, pre včelárov a polnospodárov. Thank you very much. Now the last uh, word to the... Teraz posledný, uh, posledný priestor dostala pani spravodajkyňa. Ďakujem. Zodpoviem na každú otázku z rečníkov. Ďakujem pani Gines. Určite štruktúra sa dá modifikovať ešte. Áno, pokiaľ ide o chránené iné zóny, treba e, vnímať e, vplyvy na spoločnú polospodárskú politiku. Takisto otázka pána Piechu. Áno, súhlasím, pokiaľ ide o med ako prírodný výrobok a pokiaľ ide o dôveru spotrebiteľov. Určite si všímate, že nehovorím len o pesticídoch, keď ide o, pokles stavov včiel. E, viete o tom, že napriek tomu, že glyfosát ohrozuje včely, stále je povolený. Pani konečná. Možno považujete moju správu za vše, všeobecnú, ale ja by som chcela, aby pre dobro včiel bola prijatá. Preto som chcela konsenzuálnu prácu. Všimnete si, že hovorím o medových e, výrobkoch, to všetko, čo e, je produkované v úloh, sú tu iné, iné produkty, vosk a tak ďalej. V každom prípade e, Ďalej, pani, vy, vítam vaše pozmeňujúce návrhy. A práve táto optika, e, cez túto optiku vnímam túto prácu, zdieľam váš názor, že treba cez petície počúvať e, hlas občanov. Pani Grosted, vaša skupina sa zaoberá určite e, včelami, to je dôležité. Treba z toho vyvodiť aj závery. Autorizácia povolenia glyfosátu a ďalších pesticídov to nie je koherentné s vôľou zachovať včely. Pani Rís, súhlasím e, s, e, s, s tým zákazom neonikotinoidov. Časť je už ale zakázaná. Myslím si, že e, e, treba uviesť jednotlivé e, škodlivé látky vrátane ne o nikonito, Pokiaľ ide o komisiu, ktorá hovorí o protektivizme, autorizácia pesticidov, ďalej pokiaľ ide o tých 36 miliónov, tu je naozaj kvapka v oceáne pri tých miliardách ktoré sa strácajú v krajinách, teda, ktoré dotknuté krajiny poukazujú EÚ. Potrebujeme skutočnú zmenu v prístupe, nie len zo pár e, takýchto subvencií. Ďakujem. Deadline for... Ďakujem. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 3. október. O 11. vo výbore budeme hlasovať 19. oktobra. Ďakujem. A tým pádom končím dnešné zasadnutie. Next meeting. Budúce zasadnutie bude 11. oktobra.